So, ich würde jetzt unsere Nachmittagssitzung. Teraz by som otvoril poobednejšiu časť e, schôdze. Budeme pokračovať v programe schôdze. Bod 7. Ide o rozpočtovú disciplínu od roku 2021 a o nariadenie 1307 lomen 2013, pokiaľ ide o flexibilitu medzi piliermi v súvislosti s kalendárnym rokom 2020. Správa je technická a z tohto dôvodu koordinátori dospeli k rozhodnutiu, že nepôjdeme cestou bežného postupu spravodajcu, ale že spravodajcom budem ja sám Aj sme sa dohodli, respektíve máte pred sebou návrh správy, ktorú som vám rozoslal 29. novembra. Takže navrhujem, aby sme nepristúpili k žiadnym zmenám, pokiaľ ide o návrh, komis- návrh textu komisie aj na úrovni koordinátorov sme sa rozhodli, že pôjdeme cestou zjednodušeného konania postupu. Ak máme teda rozhodnúť o návrhu komisie rýchle, tak aby flexibilita medzi piliermi, tak ako si to rozhodol konkrétny členský štát, aby ju bolo možné uplatniť aj v roku 2020 a aby potom finančná disciplína od roku 2021 platila. Z tohto pohľadu by návrh spočíval v tom, že povieme, že na jednej strane pôjdeme cestou jednoduchého, no, zjednodušeného postupu a ja by som bol rád, keby ste súhlasili s tým, že nebudeme predkladať žiadne návrhy pozmenujúce tak aby sme ten zjednodušený postup čo najskôr uzavreli. Ďalej vás môžem informovať, že od rady som obdržal informáciu, že keby sme sa rozhodli takto postupovať, pri takomto návrhu, keby sme neprezentovali pozmeňujúce návrhy, tak rada by hneď sa pustila e, do práce na svojej strane a to by znamenalo teda schválenie návrhu komisie môžeme pristúpiť k činovým spravodajcom k tomuto návrhu. Kolegyňa Katajnen požiadala o slovo. You, chair, like Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som vyjadriť podporu eh, predsedovi. V tomto spise treba postúpiť spolu s radou čo najúčinnejším postupom nakoľko záležitosť je technická a veľmi naliehavá. Takisto by som rada uviedla ako spravodajkyňa vo veci prechodného nariadenia, že budeme mať priestor pozrieť sa na ten hlavný spis podrobnejšie počas jary. To je veľmi technický spis a potrebuje rýchle, zjednodušené schválenie pretože vstúpi do platnosti o menej ako 14 mesiacov a bude mať priamy vplyv na plnospodárov. Podľa nás je nevyhnutné, aby sme vytvorili stabilitu pre plnospodárske odvetvie. Ja už spolu s týmom pracujem a teším sa na konštruktívnu spoluprácu e, s vami, respektíve tieňovými a prosím, kľudne ma kontaktujte v akýchkoľvek záležitostiach, nakoľko bude dôležité zabezpečiť, aby sme obmedzili počet pozmeňujúcich návrhov, aby ten postup bol rýchly, účinný. Ďakujem pekne. Bolo dôležité to spomenúť. Ja som to v prvom kole nespomenul. Máme pred sebou dva návrhy, pokiaľ ide o tie prechodné obdobia. Prvým je ten, ktorý som vám predložil a teda prezentoval technickej povahy. Druhá správa je správa práve kolegyne Katajnen, ktorá sa zaoberá viacej politickou otázkou, aké dlhé majú byť tie prechodné, prechodné, prechodné obdobia. Kolegyňa Fresnová. Precionová, nech sa páči, máte slovo. Tak, hezké odpoledne, děkuji za slovo. Já jenom jsem chtěla říct jako stínový... Ďakujem pekne, príjemné popoludne. Ďakujem. Ako číňová spravodajkynia za EKR potvrdzujem, že je to veľmi technická správa, ide len o predlženie existujúceho mechanizmu, ktorý funguje tak, aby fungoval aj pre prechodné obdobie. Každopádne aj my súhlasíme, respektíve apelujeme na to, aby to bolo prijaté v čo najkračom termíne, tak aby mohla začať platiť už na začiatku januára nadchádzajúceho roka Rada sa už k tomu vyjadrila 25. súhlasila bez výnimky s návrhom komisie. Myslím, že vy ste to pán predseda zmienil. Ja súhlasím e, s postupom e, v zmysle článku 51, e, ktorý hovorí o zjednodušenom postupe. Pomôžeme tak európskym plnospodárom, ktorí napäto očakávajú schválenie tejto legislatívy, tak aby mali istotu pre toto prechodné obdobie. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyňa David kolega David. Súhlasíme s predloženým návrhom a nemáme k nemu žiadne ďalšie doplnenia. Kolega Kokalis, a vy ho nahradzate. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o to omeškanie v schvalovaní novej SPP, národné strategické plány tým pádom nebudú môcť byť spustené riadne do roku 2021. V tomto období, v tom medziobdobí musíme zabezpečiť, že SPP bude naďalej fungovať e, v zmysle existujúcich pravidiel a to je úloha práve týchto pozmeňujúcich návrhov. A myslím, že všetci súhlasíme, že nie je našou chybou, že všetky tieto veci sa oneskorujú. Nie je to kvôli nám. Má to byť teda prijaté do konca roku 2021. Musíme teda pokračovať e, rýchle. Musíme preskúmať návrh komisie e, spolu s radou a musíme to odoslať, ak bude možné, s jednodušeným postupom e, v zmysle pravidla 52 a aby sme tak urobili bez pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, chce sa ešte niekto prihlásiť? Ostatné skupiny nemenovali žiadnych e, spravodajcov. Kolegyňa Megines. Ďakujem pekne. Ja by som chcela privítať skupinu írskych ponospodárov, ktorí sú súčasťou môjho okrsku, ktorí sú tu dnes. A keď hovoríme o ich obavách, e, čo chcú vedieť polnospodári je, že či bude hladký prechod medzi existujúcou polnospodárskou politikou, medzi tou reformovanou politikou budúcnosti. V akom termíne začne platiť nová politika? To sú otázky, ktoré zrejme nedokážeme zodpovedať. Sú ďalšie dve veci, o ktorých by sme zrejme mohli hovoriť. Jednou je rozpočtový prechod v tejto situácii. Máme isté máme nejakú istotu ohľadom toho, riešime e, návrh komisie v súvislosti s rozpočtom alebo návrh fínskeho predsedníctva, lebo lieta tu toľko číselných údajov. To je dôležitá vec. Druhá vec sa týka konvergencie, pretože je tu taká predstava, že členské štáty budú pokračovať v konvergencii počas obdobia prechodu, nebudú to zastavovať a potom spúšťať opäť tie nové reformy. To sú veci, ktoré sa dotazovali mňa ale pre nás je najväčšia vec tá neznáma, teda objem toho rozpočtu a kedy to bude vlastne rozhodnuté. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyňa McGuinness, to by bol býval práve ten môj ďalší eh, bod, teda pripomenúť skupiny návštevníkov, tá jedna, prvá, ktorú spomínala pani Guinness, a ďalej skupina návštevníkov, ktorých pozval poslanec Kokalis, Kokikalis z Grécka. Vítajte tu na výbore. Ešte je tu prihlásený ďalší eh, kolega, Deser. Ja som chcel reagovať eh, len na Madame McGuinness, pokiaľ Ide o záujmy e, farmárov. Je samozrejme potrebné, že chcú vedieť, kedy budúca SPP sa začne uplatňovať a je dôležité pre nich vedieť aj, aké budú tie hlavné smery tejto novej politiky. Ďalej je potrebné vedieť čas, e, kedy sa začne táto politika uplatňovať. Netreba sa miliť, pretože e, ten čas, ktorý ešte je potrebný, strany na to, aby bola spustená táto politika, je ešte e, neznámy, ale je potrebné, aby táto politika umožnila zvýšiť objem príjmov. To je najdôležitejšie. Ďakujem pekne a dnes po obede budeme mať na to veľa príležitostí, aby sme to riešili pri vypočutí, ktoré je naplánované na viac ako 3 hodiny, kde je veľa vypočutia expertov ohľadom presne tejto otázky, kam sa to má uberať. Intenzívna debata sa predpokladá, takže kolega Buda. Ďakujem pekne, pán predseda. Stretol som sa dnes ráno s polnohospodármi a všetci sa pýtajú na to prechodné obdobie a ako dlho bude trvať. Je teda dôležité dať im jednoznačné odpovede, aby vedeli, na čo sa môžu nachystať, spolahnuť. A aby sme vedeli, kedy nová SPP eh, vstúpi do platnosti, pretože naozaj viažu svoju nádej k novému SPP a musia si patrične prispôsobiť aj svoje podnikateľské plány. Ďakujem veľmi pekne. Drahé kolegyne, kolegové, nechcem teraz náhle tú diskusiu prerušovať, ale pokiaľ ide o prechodné obdobie, o trvanie otázka, či 2020 alebo 2021, teda či v roku 2021 bude to prechodné obdobie, alebo či sa dohodneme ako výbor Agri, že potrebujeme dôročné prechodné obdobie, to bude diskusia, ku ktorej prvá výmena názorov prebehne v januári v rámci nadchádzajúcej schôdze so spravodajkyňou pani Katajnen. A od toho je oddelený návrh, ktorý práve teraz diskutujeme. Ako opäť opakujem, ten je technickej povahy, aby sme zabezpečili, že členské štáty presuny medzi piliermi budú môcť zabezpečovať aj v roku 2020, tak ako tomu bolo predchádzajúcich rokoch, e, respektíve keď to rozhodli ponovom, že budú môcť aj takto postupovať v rámci tých pružností, tých flexibilít, ktoré boli rozhodnuté v rámci poslednej reformy spoločnej hospodárskej politiky, aby sme teda nemali nejaké nedorozumenia, pokiaľ je o diskusiu o tomto návrhu. Chce ešte niekto vystúpiť zo strany kolegov? Kolega Flanagan. v súvislosti s tou otázkou, či členské štáty môžu pristúpiť k plnej konvergencii. Hovorí o tom veľa ľudí. Skutočnosť je, že členské štáty môžu prejsť na plnú konvergenciu tak či tak. Myslím, že 19 členských štátov to už má. Teda v prípade Írska, toto prechodné obdobie, v prípade, že budeme chcieť ísť ďalej cestou plnej konvergencie, tak môžeme to spraviť tak či tak, pretože tak môže spraviť, pokiaľ to chápem, každý členský štát. Dobre. Ak nie sú ďalší, ktorí by chceli vystúpiť, tak teraz dám ešte slovo komisii. No pani Karasko, pardon. Nechcete vystúpiť? Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja vystupujem na to, aby som poďakovala predsedovi a komisii za rýchle riešenie tohto návrhu a tešíme sa na prácu na druhom nariadení o prechode na nový režim. Ďakujem ešte raz za rýchle riešenie tejto problematiky. Srdečná vďaka. Tým pádom by sme to uzavreli takto. To znamená, že tento bod programu je doriešený a do 15.30 môžeme prerušiť našu schôdzu, až pokiaľ nezačne vypočutie o SPP. Takže potom sa vidíme. No ich muss formal noch, ne, wenn jetzt eben Ešte formálne, v prípade, že nie sú žiadne námietky proti, proti tomu postupu, ktorý sme oznámili, nepočul som žiadne nesúhlasné vystúpenia, takže môžeme takto postupovať, ako to bolo navrhnuté, len aby som to ešte raz do zápisnice jasne povedal. Dobre, ďakujem pekne, takže o 15.30.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 Dann würde ich vorschlagen... Takže navrhujem, aby sme začali naše vypočutie. Dohodli sme sa, že dnes po obede, nasledujúce 3 hodiny, sa budeme venovať reforme spoločnej polnohospodárskej politiky. Ešte raz si vypočujeme odborníkov a tým sa vyzbrojíme na rokovania, ktoré potom nás očakávajú od januára, aby sme mohli završiť reformu spoločnej polnohospodárskej politiky. Na úvod by som rád uviedol pár slov. Dnes ráno na schôdzi koordinátorov som už spomenul túto skutočnosť. Máme nový návrh fínskeho predsedníctva k otázke viac ročného finančného plánu a rád by som vyjadril skutočnosť, že to všetko, všetko čo e, sa tam uvádza, sú aj veci, ktoré sú v kompetencii výboru AGRI a spoločne, spoločne s spravodajcom výboru pre rozpočet to uvedieme, že o reforme spoločnej polnospodárskej politiky spolu, sa hovorí o spolurozhodujúcich inštitúciách medzi parlamentom, komisiou a radou a nie vo viacročnom finančnom plánovaní otázky ako capping alebo zastropovanie alebo podiel klimaticky relevantných opatrení v polnospodárskej politike alebo presúvanie medzi piliermi, toto nie je úloha, o ktorej má rozhodnúť viacročný finančný plán, ale je to rozhodnutie, ktoré podlieha diskusii medzi parlamentom a radou a komisiou a práve preto eh, by som rád jednoznačne vyjadril, že nie sme z tohto mimoriadne nadšení nie sme nadšení z toho, čo všetko sa zakomponovalo do týchto návrhov. Dobre, takže by som navrhol nasledovné. Dohodli sme sa, že je to hearing výboru pre polnohospodárstvo a tento prvý panel v spolupráci e, s s NV výborom, ktorý má zdieľanú kompetenciu pri e, strategickom plánovaní a preto by som rád odovzdal slovo kolegovi Sebovi Densovi, ktorý e, zastupuje výbor Envy. Nech sa páči, ďakujem pekne za slovo. Pán Lins, ja budem hovoriť ďalej po nemecky, ak dovolí. Budem hovoriť po anglicky ďalej ak dovolíte. Ďakujem za to, že ste prišli na toto vypočutie o budúcnosti spoločnej polnohospodárskej politiky. Eh, vidím, že predsedu a prvého podpredsedu máme v Madride na COP eh, konferencii, takže eh, som tu ja medzi vami dnes a myslím, že keď sa pozrieme na diskusie, ktoré sa konajú sú veľmi dôležité. A je veľmi dôležité, aby sme spoločne rozmýšľali aj dobre, že sa naše výbory stretávajú a že dávame dokopy celú expertíku, ex, e, expertízu, aby sme mohli diskutovať o budúcnosti spoločnej polnospodárskej politike. Budeme mať tri panely s dvomi expertami, ktorých identifikovali jednotlivé výbory. Tento prvý panel sa bude týkať strategických plánov. A my v výbore Envy Máme veľký záujem na spoločnej kompetencii e, práve v tomto spise spoločnej e, e, polnospodárskej politiky. Videli sme v posledných mesiacoch a veko a mesiacoch mnohé demonstrácie, klimatické štrajky, aktivitu občanov v rôznych oblastiach občianského života, ktorí sa angažujú za boj proti klimatickým zmenám. Konferencia v Madride, ktorá sa v súčasnosti deje, má obrovský význam z hľadiska nasmerovania ďalších krokov, ktoré potrebujeme, aby sme sa dostali na správnu cestu nulov, nulovú uhlíkovo neutrálnu ekonomiku. Všetky prvky politiky musia sa spojiť, aby sme túto prácu urobili. Nemôžeme jednoducho e, pracovať izolovane od seba a často realizovať rôzne politiky, dokonca navzájom konfliktné politiky, ktoré idú proti širším cieľom. A práve preto je dôležité, aby sme spoločne brali nielen to, čo sa schváli na konferenciách OSN, ale tiež musíme pracovať na udržateľných cieľoch rozvoja, na naplňaní Parížskej dohody a musíme pracovať na všetkých záväzkoch a prioritách, ktoré majú všetky výbory, pokiaľ ide o reformu polnohospodárstva návrh komisie zahrnul environmentálne priority, klimatické priority, biodiverzitu, ciele v oblasti zdravia, potravín, ktor, a farmári a členské štáty budú musieť ich naplniť. Ide nám o to, aby sme mali modernú spoločnú polnohospodárskú politiku, ktorá bude viesť k plne udržateľnému sektoru polnohospodárstva, zároveň pri rozvoji živých vidieckých oblastí, eh, aby sa pre 500 spotrebiteľov poskytli zdravé a kvalitné potraviny. A to je hlavným cieľom SPP v rámci novej zelenej dohody, ktorá nám bude odprezentovaná pod predsedom Timmermansom budúci týždeň na špeciálnom plenárnom zasadnutí. Z nášho pohľadu výboru Envy sú tu dva zásadné prvky strategického plánu, ktoré stelesňujú najmä environmentálny aspekt SPP a zároveň sú centrom našej práce. Poprvé je to otázka kondicionality. Je integrálna podľa nás hľadiska budúcnosti SPP, aby sa greening a cross-compliance nahradili e, oveľa ambicioznejšími e, záväzkami, ako je dobrá farmárska prax a štandardy a podpora príjmu a ďalšie oblasti e, budú pretavené do štandardov eh, farmárskej praxi, ktoré budú v súlade s cieľ, environmentálnymi cieľmi SPP. Je to povinné pre členské štáty a pre farmárov a prepája sa tým SPP so širšou legislatívou EÚ, ktorá sa týka zdravia zvierat, eh, dobre životné podmienky zvierat, kvalita potravín a tak ďalej ktorej cieľom je dosiahnuť vyššiu mieru environmentálnych a e, klimatických krokov. Toto je hlavný nástroj, ktorý máme na to, aby sme zabezpečili zvýšenú environmentálnu ambíciu v rámci SPP. Viem, že mnoho ľudí e, je skeptických a majú aj obavy zo zmien e, v agende. My si nerobíme ilúzie na environmentálnom výbore, vieme, čomu čelíme a vieme, že všetky odpovede nemáme a práve preto je zásadné, aby sme viedli takýto krížový dialog naprieč rôznymi výbormi, pretože tu bude veľké množstvo e, rôznych záujmov a, pod, e, a pohľadov. A druhý aspekt sú nové črty ekoschém, sú to najmä národné, e, environmentálne a klimatické kroky, ktoré budú financované z rozpočtov národných priamých platieb. Tento schémy prostredníctvom SPP e, ich dovedú tieto opatrenia na vyššiu úroveň, pričom členské štáty budú odmeňovať farmárov a investovať do farmárov, ktorí, pre, ktorí pôjdu ďalej, ako sú základné podmienky a zároveň sa zlepší e, farmárčenie v daných lokalitách. Participácia farmárov je dobrovoľná. My očakávame schémy, kde členské štáty budú napomáhať pri transakciách smerujúcich k udržateľnému a lepšiemu systému ochrany zvierat. E, ide o manažment e, trvalých trávnatých porastov, e, ďalej agroekológia, organické farmárstvo, organické potraviny. Už svoj časom prekročil zrejme, ale my ako spolu legislatívny orgán, je to pre nás kľúčový okamih. Je to skvelá príležitosť, ale zároveň si uvedomujeme obrovské výzvy, ktoré to prezentuje všetkým v teréne. A je to v duchu spolupráce, e, v ktorom sa koná tento spoločný hearing, ale zároveň si uvedomujeme jedinečné výzvy, ktorým čelia ľudia v sektore polnospodárstva pri e, čelení klimatickým zmenám. A preto je pre, veľkým potešením pre nás, že tu máme expertov, ktorí nám budú prezentovať svoje odporúčania a dajú nám svoje prehľady pre priority parlamentu i celej Európskej únie z hľadiska strategickej stránky spoločnej poľnohospodárskej politike. Preto by som srdečne chcel privítať profesora Haralda Greteho z Humboldt univerzity v Berlíne a ďalej pani Sáru Kankarnrinta z nadácie pobaltského, akčnej skupiny Pobaltského mora. Tam ste. Vy máte pre nás prezentáciu? Áno? Výborne. Takže nech sa páči, máte slovo. E, pán Grete, pán profesor, ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, ďakujem vám za pozvanie. To, čo ja budem, o čom ja budem hovoriť, e, je inšpirované mojou prácou ako e, predsedom špecifickej environmentálnej komisie Nemeckého ministerstva pôdohospodárstva a dostanete linky na naše správy počas posledných dvoch rokov. Vydali sme tri správy, pokiaľ ide o rozvoj spoločnej polnospodárskej politiky. Náčrt toho, o čom by som rád hovoril dnes, e, pozostáva zo štyroch krokov. Ten prvý krok je, že meškáme. Je dôležité dosiahnuť pokrok a zamerať SPP na ciele environmentálne a dobre životné podmienky zvierat. Ďalej SPP stagnuje. Reforma z roku 2003 bola posledná zásadná reforma, ktorá zmenila povojnové paradigmu e, povojnovú peniaze za produkciu, ale my nie sme zatiaľ v novej fáze. Bo 3, stále sme pripojení na naviazaný na staré zdô, e, odôvodnenie SPP, zlý narratív, chybný narratív, je to paradigma príjmu, a potom poviem pár slov o tom, čo navrhujem, že potrebujeme. Je to paradigma výkonu verejné peniazy za verejné dobro. Musíme oddeliť naše platby, ale nie od produkcie ako v minulosti, ale musíme ich oddeliť od cieľov, ktoré chceme, na, musíme ich napojiť na ciele, ktoré chceme dosiahnuť a potom, čo to znamená z hľadiska tejto reformy spoločnej polnospodárskej politiky. Takže meškáme. Môžem veľmi stručne to povedať, vy poznáte všetky fakty v oblasti fertilizácie a v oblasti e, kvality vody, biodiverzity nenaplňame naše ciele, ktoré už sú súčasťou legislatívy a máme veľmi ambiciozne ciele z hľadiska e, zmiernenia klimatických e, zmien a naše potravinárstvo predstavuje asi 25 emisí skleníkových plynov, takže to je zásadné a potrebujeme kroky v tejto oblasti. Zoberte si napríklad jedno z veľmi dôležitých opatrení, E, ktoré je tiež veľmi nákladné, e, stagnuje. SPP stagnuje. Argumentoval by som, alebo chcem uviezť, že nebola žiadna seriózna reforma po reforme z roku 2003. A keď sa pozrieme na fakty, zistíme, že asi 70 celkového rozpočtu je naviazané na priame platby bez nejakých skutočných podmienok. Takže myslím, že treba povedať, že toto je nejaká paušálna dotácia na pôdu, ktorá končí jednoducho vo vreckách majiteľov pôdy. Ako, ukázal, ako sa ukázalo v tézach e, študentov, keď sa pozrieme na rozpočet na druhý pilier, to, keď som bol študent a to bolo pomerne dávno, tak mi povedali, že druhý pilier bol model politiky budúcnosti, pretože to boli verejné peniaze pre verejné dobrá. Keď sa potrebujeme na vývoj v roku 2013, ten podiel bol 25 celkového rozpočtu SPP. Ak e, by sa naplnili rozpočty komisára Oettingera, bolo by to stále 22 asi. Čiže ideme týmto smerom späť z minulosti a celkový rozpočet SPP, ako mizne po každej reforme, sú lobbysti spokojní, Opäť sa nám podarilo udržať hlavný rozpočet viac menej e, pre tieto bezpodmienečné platby, priame platby, ale keď sa potrebujeme celkovú úroveň rozpočte v 93. bol rozpočet asi 450 eur na hektár a v roku 2027, ak sa tieto návrhy naplnia, budeme mať stále 270 eur na hektár, to je zníženie o 40 za 34 rokov a to sa udeje, pokiaľ nemáte dobré argumenty na odôvodnenie politiky. Ak ešte viete, máme slabé argumenty na to, aby sme odovolnili tieto paušálne priame platby. Bod 3. Chybná paradigma za chybnou politikou. Paradigma príjmu e, veľmi sa ospravedlňujem, pokiaľ vás budem nudiť, ale je to jazyk európskych inštitúcií. To, čo teraz hovorím, nájdete v budúcnosti z dokumentu Food and Farming Paper 2017 Európskej komisie. Táto paradigma príjmu pochádza z takmer brainwashingových tvrdení a ja to tu chcem ešte zostriť, e, len aby som, nechcem sa vysmievať farmárov, ale jasne chcem len to smiešovať farmárov, ale ukázať, čo, kam to bude viesť. Poprvé, farmári sú znevýhodnení z dôvodu počasia a z dôvodu volatility cien treba úprimne povedať, že iné sektory sú tiež znevýhodnené, niektoré tiež počasím, ako napríklad e, cestovný ruch. Reagujem priamo? Mám, najprv dokončím. Po druhé, druhý krok, preto farmári zažívajú medzeru v príjme. E, dáta to neukazujú. Nie sú samozrejme kompletné, nemáme príjmy domácnosti farmárov. Tretí krok. Je to úloha spoločnej polnospárskej politiky, aby vyrovnala tento, túto medzeru v príjmoch. Toto nie je logika, ktorú máme na, v iných oblastiach politika pri trhovej ekonomike. Hovoríme, že nie je to sektorálna, ale celoekonomická politika, politika príjmov a deje sa to na základe daňových a sociálnych politik. No a napokon, dokonca aj keď e, akceptujete prvé tri kroky, tak štvrtý krok je, že najlepšie môžeme riešiť túto medzeru v príjmoch platbou zhruba 300 eur na hektár. Čiže 1 hektár 3000 a potom 1000 hektárov 300 tisíc eur a tak ďalej. A to nie je presvedčivý argument, napriek tomu stále dominuje pri dizajne spoločnej polnospárskej politiky, lebo toto je tá paradigma, ktorá je za návrhmi Oettingera zasahuje silne do druhého a nie do tretieho pilieru. Otázka je, či je to problém. Ja poviem áno, je, pretože nemáme tieto peniaze na to, aby sme sa mohli zamerať na reálne výzvy, ktoré máme. Je to problém, pretože viktimizujeme eh, farmárov. A ja, mne by sa to nepáčilo, keby mi hovorili profesori, že sú znevýhodnení ľudia, pretože majú medzeru v príjme a preto potrebujú špecifické dotácie. Eh, robíme z nich obete. No a napokon SPP stráca akceptáciu aj rozpočet každý rok. Bod 4, argumentoval by som, že to, čo potrebujeme, je paradigma výkonu, či to nazveme verejné peniaze na verejné tovary alebo e, peniaze pre zabezpečenie verejného dobra. Môžeme to takto nazvať. Farmári poskytujú rôzne produkty a služby, ktoré z dôvodu charakteru sú iba do obmedzeného e, množstva možné predajné na trhu, Môže to byť spoločné dobro, dobro pre spoločnosť. V otvorenej ekonomike a Európska únia je otvorenou ekonomikou. Môžeme použiť trhy len na veľmi obmedzenú mieru, aby sme obmedzili, aby sme, ob, aby sme odmenili zabezpečenie týchto uh, dobier, a to je definícia z ekonom, učebnice ekonomika z úvodnením environmentálnej politiky. A preto potrebujeme dodatočné, doplňujúce mechanizmy, doplňujúce k tomu, čo robí trh. A teraz by som argumentoval, že do veľkej miery z tohto dôvodu potrebujeme polnospodárskú politiku, a tu môžeme opäť argumentovať o príjme, ale ten argument by bol iný. Potrebujeme umožniť polnospodárstvu, aby naplňalo svoju funkciu v spoločnosti. Musíme umožniť farmárom, aby poskytovali všetko to, čo chceme od nich získať. Dostávame, aby dostali adekvátny príjem pri splnení tejto funkcie, ktorá je nevyhnutnou podmienkou. Posledný bod, špecifika, špecifika k reforme SPP. Tu by som povedal, to najdôležitejšie je, buďte vážnení na úrovni spoločnosti, čiže musíme sa vyhnúť kozmetickým úpravám iba. Keď strávime tento termín Basic Income Payment for Sustainability, základný, základná platba príjmu pre udržateľnosť, to je také e, to je niečo, čo reprezentuje e, dotáciu pre majiteľa pôdy, ale nie je to spojené s udržateľnosťou. Keď sa pozrieme na reálny obsah a žiaden vymývanie mozgov, tak nemôžeme byť, pres, pres, nemôžeme byť prekvapení, keď ľudia strácajú dôveru k parlamentnú demokraciu. Nie, nemôžeme robiť uh, hlupákov z ľudí, ale skutočne nájsť udržateľné riešenie a nie platbu za hektár. A potom z dlhodobé hľadisko, z dlhodobého hľadiska toto je jediné zdôvodnenie transferu farmárov ako to urobíme, či v prvom alebo v druhom pilieri, či to bude v rámci ekoschémy alebo agri-environmentálnych opatrení v druhom pilieri, to sú otázky druhé, druhoradé. Prvorada otázka je, či sme ochotní sa rozlúčiť s paušálnymi platbami za hektár. Ďalší bod. Ambiciózna alokácia rozpočtu pre všetky členské štáty musí podľa nás byť spoločné percento celkového rozpočtu alokovaného pre environmentálne a klimatické ciele. A nie je to fond, od ktorého sa to zoberie, čo je dôležité, ale sú to práve ciele, a, ktoré sú dôležité. Ekoschémy a pili, dru, opatrenia z pilieru sú v poriadku, nech členské štáty rozhodnú podľa svojich potrieb, napríklad začať 30 pre tieto ciele na začiatku finančného obdobia a ísť až na 50 a to rozšírenie by bolo jasným signálom pre farmárov, akým smerom e, sa hýbeme politicky. Tu by som povedal, že platby z ekoskémy sú, sa vzťahujú na náklady a nebudú to len nejaké dodatočné platby k základným príjmom, pretože ináč tu bude nebezpečenstvo, že ekoschémy budú považované za greenwashing. Takže tieto ekoschémy by mali byť seriózne cielené politiky. Tu by som povedal e, urobiť redistributívne platby mladým farmárom a degresivita, e, do, stro, zastropovanie dobrovoľné zo strany členských štátov. Tu diskusia o veľkosti fariem je špecifická otázka a z, my nemôžeme povedať, že malé je krásne. Malé môže byť krásne a škaredé a veľké môže byť i pekné, i škaredé. Máme príklady pre oba prípady. Pokiaľ ide o priame e, platby, tie možno e, tie nemusia byť naviazané, pokiaľ priamo nesúvisia s environmentálnymi cieľmi. E, myslíme si, že pokiaľ ide o tieto modely, ten základný prístup je v poriadku. Je potrebné, aby členské štáty mali konkrétne ciele, konkrétne opatrenia a aby boli v súlade s politikou ochrany zdravia zvierat, ako aj um, polnospodárstva. Tie peniaze sa teraz do veľkej miery vynakladajú na priame platby, um, predovšetkým um, pripadajú majiteľom pôdy a majú výšku medzi asi 100 až 500 eur uh, na E, danú jednotku pôdy. Je teda potrebné, aby komisia a inštitúcie dostatočne ambiciozne zabezpečili národné strategické plány, aby sa e, zabezpečila ich transparentnosť, aby sa prijali príslušné rozhodnutia týkajúce sa novej legislatívy, ako aj strategické plány. To súvisí samozrejme s mechanizmami, súvisí s mechanizmami vymáhania a uplatňovania týchto národných plánov. Tie, národ, tie plány, ktoré, či návrhy, ktoré boli doteraz predložené, sú e, pomerne vágne a je potrebné vypracovať pre budúcnosť e, ambicioznejší strategický plán. Ďakujem veľmi pekne a e, teším sa na diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. E, toto bola skutočne veľmi zaujímavá prezentácia. Som si istý, že vyvolá mnohé otázky a veľmi by som chcel oceniť, že tu máme veľmi dobrú účasť. E, dokonca tu stoja aj ľudia vzadu, ale nemáme e, tu všetkých e, poslancov, ale pokiaľ by ste mali záujem sa prihlásiť, tak nech sa páči. A Teraz by som chcel poprosiť pani e, Saru Kankanrinta e, z nadácie akčnej skupiny Balckého mora. Mám tu niekoľko slajdov. Ja tu zastupujem akčnú skupinu Balckého mora z Fínska. Sme zameraní na environmentálnu činnosť, ale aj na vzdelávanie farmárov. Ďakujem, teším sa, že tu môžem byť a môžem sa vyjadriť k strategickým plánom SPP. Chcela by som najprv opísať situáciu, aká, aká je v E, v súčasnosti a chcel by som hovoriť aj o systémových e, opatreniach, ktoré sa v súčasnosti dejú. E, ide o to, aby sme zabezpečili prospech farmárov, ale aj za, zabezpečili záujmy planety. A myslím si, že tieto nie sú vo vzájomnom konflikte. Kde sa teda nachádzame? Prebiehajú tri kr- krízy. Klimatické zmeny, strata biodiverzity a eutrofizácia. Tie všetky Všetky sú prepojené a všetky súvisia s poľnohospodárstvom. Všade, kde existuje intenzívne poľnohospodárstvo vo svete, tak e, dochádza k eutropizácii e, vodných ploch. E, platí to pre všetky vodné plochy a to samozrejme má vplyv na Eh, rast eh, alg, rias a to súvisí aj s eh, polnospodárstvom. Eutropizácia sa veľmi zvyšila, ale rovnako to platí pre eróziu pôdy a ako aj vyčerpanie úrodných pôd. Ako to teda súvisí s polnospodárstvom? Toto je správa približne pred roka. Hovorí sa tu o vplyve používania pesticídov a vedci hovoria, že za 80 rokov sa e, objem e, hmyzu alebo množstvo hmyzu znižilo e, o 80 Máme monokultúry, ktoré sa používajú na výrobu uh, uh, krmovín, ale znamená to, že úplne zle chápeme zvieratá a úlohu týchto zvierat. Nejde tu o to, že máme kravy, ale ide o to, akým spôsobom ich e, chováme. My máme e, na našej farme e, kravy, ale ak tieto kravy napríklad dáme do, nejakého, do nejakej stajne a krmíme ich lacným krmivom, tak to môže viesť ku katastrofa. Ale ak sa tieto kravy pasu, tak pre biodiverzitu a zachytávanie uhlíka to má úplne iné účinky. E, E, v súčasnosti teda dochádza k núdzovým situáciám vo svete, je veľa konfliktov, tragédií, veľa ľudí sa dalo do pohybu. A klimatická kríza znamená okrem iného aj to, že to kladie veľké výzvy pred polnospodárstvo, pred farmárov. Znamená to, že je buď príliš sucho alebo príliš mokro. Myslím si, že všetci môžeme povedať, že v súčasnosti je potrebné, aby sa e, zmenilo smerovanie polnospodárstva, ale ako? Ako to riadiť a kam, ktorým smerom ísť? Potrebujeme zmenu paradigmy. Potrebujeme zmenu paradigmy vo všetkých e, našich činnostiach na planete a ktoré tieto aktivity v súčasnosti možno označiť ako degeneratívne, ale my potrebujeme vyriešiť tie problémy, ktoré sme spôsobili a to nestačí na to používať udržateľné spôsoby, ale potrebujeme regeneratívne spôsoby. Ak teda chceme zmeniť smerovanie, potrebujeme na to nástroj, ktorým je SPP. Takisto treba podporiť farmárov, pomôcť im to dosiahnuť dosiahnuť prostredníctvom primeraného vzdelávania a poradenských služieb pre farmárov. Treba ich podporovať, treba ich usmerňovať. Máme 5 kľúčových zásad regeneratívneho polnospodárstva. Minimalizovať porušenie pôdnej štruktúry, maximalizovať diverzitu plodín, e, udržiavať e, e, pôdny pokryv a udržiavať aj podzemné korene. E, teda navrhuje sa takýto smer, ktorý by mal byť aj vyjadrený v národných e, klimatických politikách. Je potrebné zdôrazniť e, vzdelávanie ako aj poradenské služby pre farmárov. Takisto je potrebné zvyšiť naše ambície a byť presnejší, pokiaľ ide o podmienenosť. Napríklad ide o rotáciu plodín alebo biodiverzitu, udržiavanie rašelinísk a podobne. Pokiaľ ide o kompenzácie, potrebujeme opatrenia, ktoré prinašajú e, prospech všetkým zainteresovaným stranám. Je potrebné predovšetkým zabezpečiť ziskovosť farmárov. Toto je z mojej farmy, to je tá istá pôda e, z, v rozpeti dvoch rokov. Vidíte na vlastné oči, čiže tam vľavo v tej pôde nie je žiadny život, nie je tam žiadna diverzita, ale na pravej strane máme pôdu, ktorá je výsledkom nášho značného úsilia. Vidíte, že tá pôda žije. Takže dotácie musia mať motivačný účinok. Existuje v EU e, dobrá iniciatíva e, sekvestrácie pôvodného uhlíka. Ja viem, že si dobre uvedomujete význam tohto e, zachytávania uhlíka v pôde, ale toto sú tí najúžitočnejší pracovníci pre pôdu. To sú malé zvieratá, to sú mikroby žijúce v pôde, ktoré zabezpečujú e, živiny, ako aj uchovávanie uhlíka. Uhlík sa e, uchováva v pôde predovšetkým mikrobiálnej e, mase a takýmto spôsobom sa tieto mat- mikroby zapracovajú do pôdy a potom zabezpečujú živiny pre rastliny. 25 e, biodiverzity sa nachádza práve v pôde. E, čo sme doteraz urobili? Vybudovali sme vo Fínsku systém, ktorý sa volá uhlíková akčná platforma Ehm, máme vyše 100 takýchto zaangažovaných farmárov, ktorých sme intenzívne 5 rokov školili. Máme poradcov, máme výskumné inštitúcie a vytvorili sme veľmi veľkú globálnu sieť. Ehm, skúmame predovšetkým úlohu mikrobov a e, overovanie existencie mikrobov. Je teda potrebné toto overovanie mať a presne na to sa zameriavame. Máme aj potrebné politiky a máme aj, e, aj podnikateľské aktivity. Spolupracujeme s potravinárskymi firmami. E, toto všetko do seba veľmi dobre zapadá. Hovorila som o overovaní e, uskladňovania e, uhlíka v pôde. Používame na to veľmi sofistikované vedecké metódy, spolupracujeme s mnohými výskumníkmi a budúci rok budeme pravdepodobne môcť overiť jeden model. E, takisto e, zabezpečujeme implementáciu na samotných farmách, lebo farmy e, sa, farmy, farmári vzdelávajú výskumníkov, výskumníci vzdelávajú farmárov a naopak. Týka sa to ekologických farmárov, starých, mladých mužov, žien. Všetci chcú byť uhlíkoví farmári a chcú byť profesionálni profesionálni farmári sú hrdí na tú prácu, ktorú vykonávajú. My ich vzdelávame, snažíme sa zvýšiť e, e, tento organický uhlík v pôde. Ale ako to všetko príjmajú farmári. Zdá sa, že tá budúcnosť je veľmi sľubná, pretože tí farmári, ktorí sa podrobili tomuto vzdelávaniu, sa pozerajú na veci inými očami a hovoria, že skutočne ich to zaujalo ako spôsob zvyšovania jednak objemu ako aj kvality plodín a výnosnosti. Musíme sa teda zameriavať na ciele, ktoré prinášajú prospech všetkým zainteresovaným stranám. Hovoril o tom aj e, predrečník. Je potrebné, aby sa e, zabezpečilo uchovávanie živín, ktoré má za následok zvyšovanie ziskovosti pre farmárov. Spoločnosť e, kladie teraz už dosť veľký dôraz na toto to uchovávanie živín v pôde, ako aj sekvestráciu uhlíka v pôde a biodiverzitu, pretože to je dobré aj z hospodárskeho hľadiska. Chcela by som tu skončiť a upozorniť na to, že je potrebné zamerať sa na regenerito, regeneratívne farmárske metódy. Ďakujem veľmi pekne. But I think I uh, take over. Or, I'm yeah. sharing this session, and then you do the next two. No no no, no, no, no, no, no, no. We have to okay. share this session. Okay. Yeah. Okay. So, vielen Dank für uh, an die zwei. Ďakujem pekne za tieto prednášky dvoch prednášajúcich alebo odborníkov a teraz je postup taký, že najskôr ideme dať priestor spravodajcom, respektíve tieňovým spravodajcom Chcem vás poprosiť, nakoľko už je pokročila doba, aby ste sa obmedzili v vystúpeniach na minútu. Navrhujem, aby sme v tejto časti, nakoľko je to ten najzaujímavejší diel, tá najzaujímavejšia časť, aby sme pridali dve minúty a potom pri tých ďalších častiach sa pokúsime ušetriť ten čas nad rámec spravodajcov a tieňových spravodajcov už mám ľudí, ktorí sa chcú spýtať na veci. Peter Jar ako prvý. Ďakujem pekne. Samozrejme, toľko otázok, že by to postačilo na týždňový seminár. Je ťažké to dať za minútu. Jedna otázka predsa len, aby sme to dali na pravú mieru. Keď sa tam hovorí o tom, že je tam nepodmienené vyplácanie priamých platieb, to nie je celkom pravda Keby ste sa pozreli na jeden typ pladie priamých, tak je tam 200 strán formulárov. Môžeme povedať, že tie podmienky sú nastavené nesprávne, alebo, ale nemôžeme povedať, že je to bezpodmienečné alebo nepodmienené vyplácanie. Ďalšia otázka smerom k novému nastaveniu alebo nové smerovanie. Samozrejme, všetci chcú zabezpečiť trvalé udržateľné obospodarovanie tej pôdy, majú byť okrem polnospodárov aj podnikatelia Myslíte si ale, že bude viac peňazí? Len ťažko predpokladať, že sa to nejak navýši a máte aspoň z polovice nejaký realizovateľný model, ako by to malo vyzerať, e, pretože v konečnom dôsledku prispôsobujeme veci na tie podmienky polnospodárov, ale máme na nich požiadavky, aby zabezpečili bezuhlíkové, bezuhlíkové výrobu. Chceme od neho, aby generoval potraviny, aby dokonca ešte zabezpečil živobytie pre svoju rodinu. Máte nejaký model? Ďakujem pekne, Lenia Nojch. Ďakujem. Máme pár otázok eh, na pána Greteho. Poznáme sa z Nemecka, počúval som. Eh, vy ste hovorili o tom, že je to nedostatočná snaha smerom k znižovaniu skleníkových plynov, emisí skleníkových plynov. Otázka. Komisia chce 40 úspor, hovorí o tom, že 40 prostriedkov teda je na klimatické výdavky, 25 z toho, lepšie povedané, E, respektíve, pardon, ospravedlňujem sa, rečníka SPP, rečníčka SPP má z, ušetriť 40 a to je, keď to dáme do vzťahu k tým 25% na celú Európu, to je 60% cieľov úspory CO2 alebo zníženia spočíva práve na polnospodárstve. Ako to vnímate? Druhá vec, téma mm, výstupových ukazovateľov. Ako to vnímate, že v tejto chvíli sa nachádzame v situácii, že prínuž, príliš malý dopad e, na plochu je v rámci tohto postupu. Ďakujem pekne, kolega Hlavaček. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa poďakovať obom rečníkom za inšpirujúce prezentácie. Chcel by som sa vrátiť dvom bodom, ktoré takisto súvisia s mojimi otázkami. V prvom rade som rád, že všetci zdieľame názor, že farmarčenie a polnospodárstva by malo byť súčasťou v riešení, ktoré hľadáme na výzvy, ktoré pred nami stoja. Moja otázka súvisí s disk- diskusia o prvom a druhom pilieri. Som veľmi rád, že bola otvorená, pretože pri posledných dvoch rokovaniach o BFR sme e, zistili teda, že sú tieto farmári sú v podstate niekedy obeťov kompromisu. E, súvisí to aj so škrtmi, ktoré nie sú robené správnym smerom a keď chceme, aby to bolo súčasťou riešenia, je potrebné nájsť dostatočné prostriedky na e, to, aby sme podporili finančne e, farmárov. Aký je váš názor na presuny týchto finančných prostriedkov medzi prvým a druhým pilierom a ako vnímate e, vplyv a zacielenie týchto peňazí? Druhá otázka sa týka úlohy technológií a inovácií pri riešení budúcnosti budúcich víziev, ako vidíte vy úlohu um, nových technológií a do akej miery by mali byť uplatňované. Pán kolega, kolega Hojsling, ďakujem pekne uh, za tie príspevky, uh, naozaj mi hovoril zo srdca tieto veci. Otázka je, prečo aj na úrovni spolkovej vlády nerazujete takéto návrhy. A ďalšia vec, pokiaľ ide o kondicionalitu alebo podmienosť, tie podmienky treba zvyšovať. Povedali ste, že je dobré zvyšiť to na úrovni členských štátov, ako môžeme zabezpečiť, že tým pádom európske pomospodárstvo nebude rozchádzať, že nepôjde inými cestami, že tam budú diskrepancie, niektoré členské štáty nebudú príliš angažovať. Už sme mali pokus s ekologizovaním, ekologickou zložkou, greening. Niekde to bolo tak zelené, že už potom sa to nedalo ďalej ovplyvňovať. Ako to môžeme pohnúť? Vy ste hovorili, že najviac prostriedkov vyplacaných na majiteľom pôdy, pozemkov z priamých pladieb sú nejaké čísla, ako je to v prípade potravinárstva a môžu vôbec vyvážať pri 30 centov za liter mlieka nemôže prežiť žiadny polnospodár, ak nevie sa spolahnúť konečnú dôsledku na podporu z prostriedkov EÚ, do akej miery budú skrátené tie prostriedky pre potravinárstvo, tak aby dokázali vôbec ešte vyvážať so ziskom. Vy ste hovorili 25%, že to je tá miera ktorú treba zohľadniť z pohľadu klimatických zmien a nie 9%, čo ste spomínali. A posledná vec, ďakujem pekne za ochranu kravy, že nie vždy je prezentovaná len ako katalizátor emisí CO2. Ale každopádne hovorí sa aj o tých potrebách, že to je dobré, že musia aj žrať trávu. Nemôžu len... Áno, musí teda trávu kráva žrať. Dank de expert voor de, voor de bijdrage.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 tá e, rozhodujúce je to, že aby sme nezabúdali na ekonomické postavenie farmárov. Máme 8 finančne životaschopných fariem, ktoré nebudeme môcť v budúcnosti financovať. V tomto odvetví sú ľudia veľmi nešťastní vzhľadom na nízke marže a pravidlá, ktoré musia rešpektovať. Mám dve konkrétne otázky. E, myslíte si, že na základe nových návrhov bude možné znižiť e, to, túto záťaž, ktorú predstavujú pravidla. Po druhé, veľmi dôležité sú inovácie. Myslíte si, že v tých nových návrhoch sú obsiahnuté dostatočné nástroje umožňujúce stimulovať inovácie? My by sme boli radi, keby sa podporovali inovácie. Ďakujem, pán predseda. Kolege Flanagan. Uh, to, uh, very, very eh, Ďakujem eh, obom veľmi zaujímavým rečníkom. A, eh, myslím, že pán profesor zrejme sa nemusel e, zmieniť o tom, že by sa hambil, keby boli profesori, aby teda keby sa hovorilo, že profesori nie sú dostatočne odmeňovaní. Myslím si, že to nebola vhodná poznámka. V každom prípade mám niekoľko pripomienok, predovšetkým k tomu, čo ste hovorili, že tu nejde o to, že chováme kravy, ale to, akým spôsobom ich chováme. E, podľa mojich údajov, e, pokiaľ sa tento e, prechodný trh, e, keby sa tá, tá prechodná etapa e, trhu e, zaviedla, tak by to dopadlo tak, že by sme vyvážali 600 tisíc tón hovedziny a dovážali 450 tisíc tón. Takisto by sme museli dovážať tisíce a tisíce tón krmiva pre tieto kravy, aby sme ich potom mohli následne vyvážať. Ako to teda riešiť? Thank you very much. Ďakujem pekne, Seb Dens, za Envy. Ja tu neza, ja som, eh, teda nevidím tu spravdajcov Envy, takže položím otázku za seba. Pokiaľ ide o e, tie stimuly, tieto je potrebné nahradiť e, na základe prístupu z hora nador, ako povedal profesor Grete. Ale aké veci môžu podľa vás urobiť členské štáty na to, aby nahradili e, ten existujúci prístup takým, ktorý bude motivovať farmárov, aby sa zamerali na ekologické schémy, pretože to, čo sa v súčasnosti eh, deje, zrejme nie je dostatočne motivačné. A pokiaľ ide o môj e, návrh je, že v súvislosti s dodávateľským reťazcom a rozhodnutiami, ktoré robia farmári, čo si myslíte, že urobia farmári z hľadiska e, takýchto stimulov? Pretože je potrebné zrejme preorientovať aj dodávateľský reťazec na to, aby sa pomohlo farmárom kolega Kalinovský. Ďakujem. Mne sa zdá, že v rámci tejto nového výhľadu nebude viac peňazí v SPP. Tých peňazí bude menej, čo znamená, že bude potrebné lepšie zacieliť ich využívanie Ehm, na tých, ktorí poskytujú verejné služby, tak ako povedal aj profesor Grete tá situácia v oblasti platieb je veľmi náročná, pretože existujú ľudia, ktorí dostávajú peniaze jednoducho za to, že sú majiteľmi um, pôdy, ale nemusia ju obrábať. V Polsku je vyše 50 takýchto ľudí, ktorí dostávajú peniaze na miesto farmárov. Existuje, existujú ľudia, ktorí majú napríklad niekoľko e, hektárov, ale prestali už obrávať pôdu, sú možno len dedičmi alebo príbuznými týchto farmárov. A ja by som e, vás chcel vyzvať, aby ste by, aby sa zmenila definícia aktívneho farmára, pretože farmári musia byť farmármi a ne, nemo, nestačí, že sú jednoducho majiteľmi pôdy. Máme viacero žiadostí o slovo, takže musíme sa obmedziť na pol minúty. Kolegyňa Miller, ďakujem pekne. Profesor Grete, vy ste vo svojej vedeckej správe, e, pokiaľ, teda, ktorú ste zostávali pre spolkovú vládu, ste dali do popredia, do centra ten holandský e, model. Pokiaľ ide o Nemecko, tak máme tam veľa spolkových krajín, ktoré už skutku v rámci druhého piliera majú dôležité poľnohospodárske opatrenia, napríklad Bavorsko, 1,2 milióna hektára je zaradených do programov ochrany prostredia, teda prírody. E, prečo e, presadzujete, forsirujete práve tento holandský model a nestiažuje nám to situáciu tým, že máme tu istú takú porovnateľnosť, istú referenčné hodnoty medzi členskými štátmi. Ďakujem pekne, kolega Lekas. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán profesor, za vašu prezentáciu. Ja sa chcem spýtať na dve veci. Poprvé, hovorili ste o rovnakých platbách. O ekoplatbách, pardon. Uh, mám na mysli uh, platby na plochu. Uh, E, kedy je možné očakávať, že dosiahneme takú úroveň, že farmár dostane rovnakú e, výšku platby bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte žije. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí už hovorili. Keďže máme málo času, budem veľmi stručná. A myslím si, že je to veľmi negatívne vnímanie a, európsky farmári urobili oveľa viac zmien. Nie všetci sú vlastníkmi, vlastníkmi pôdy. Neviem, ako váš model to uvádza, ale nie všetci sú vlastníkmi. A je tu aj veľmi veľa malých farmárov, možno poznáte iných, iné druhy polnospodárov. A nezdá sa mi adekvátne hovoriť, že sa tu nerobia žiadne veci. Áno, robia. A vy si myslíte, že tým vzorom je znovu znárodnenie? ktoré ste spomínali. Ďakujem. Vielen Dank, kollegin Schmidbauer. Schmidbaum. E, pekne ďakujem. Som z Rakúska a ja som e, polnospodárkou, ktorá funguje teda v praxi a pre nás druhý pilier bol vždy ten rozhodujúci. A celý rozpočet je tak rozdelený, že tretina rozpočtu spadá na priame platby a dve tretiny do vidieckého rozvoja. Ideme cestou priateľskou životnému prostrediu, takisto veľmi priaznevému z pohľadu ochrany eh, ochrana pred klimatickými zmenami je pre nás samozrejmosťou. Ako to vnímate vy z pohľadu očakávaní tých polníkov alebo polnospodárov stále viac eh, požiadaviek smerom na ochranu klímy, životného prostredia? Mali by sme byť eh, skutočne teraz postavení do pozície, že budeme zodpovední za zastavenie všetkých klimatických zmien. Ako to vnímate s tými kráteniami, škrtmi, 15% v Rakúsku len z toho druhého piliera. A potom ešte chcem doplniť priame platby, možno kolegyne, kolegové doplnia. V Rakúsku sa dejú len podľa realizovaných plnení, alebo teda služieb. Ďakujem. Pani kolegyňa Aguilar. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám otázku jednu a jeden komentár. Otázka je, ako chcete z jednodušiť ekoschémy a celú zelenú architektúru so systémom, ktorý je tak komplexný, pokiaľ ide o požiadavky na životné, na životné prostriedky. A potom k pánu profesorovi. Je tu veľmi vysoká miera dezertizácie, čo vôbec nie je dobré pre životné prostredie. Ďakujem pekne. Dank, kolege. Ďakujem pekne, kolega Hojtema. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetci tí, čo vystúpili, povedali, že chcú mať dotácie, ktoré sa viažú na výsledky. V zásade boli veľmi kritickí, pokiaľ ide o krížové plnenie. Podmienenosť, ktorá tam panuje. Aké je podľa vás to previazanie a ten vzťah medzi kondicionalitou a ekorežimami? Neobávate sa, že ak budeme mať e, takúto podmienenosť, kondicionalitu, že bude menej atraktívne fungovanie tých ekorežimov a potom bude menej atraktívne E, mať také tie, tie, ten prístup e, orientovaný na výsledky. E, v tomto, v tomto návrhu je organické polnospodárstvo vylúčené z podmienenosti. Ak ste teda organickým, tak dostávate priamo podporu. Môže to ohrozovať aj ekorežimy, pretože ak máte prístup, ktorý vychádza z výsledkov, tak potom aj organickí polnospodári alebo ekopolnospodári by mali naplňať svoje výsledky, lebo ináč hovoríme o dvojakom štandarde. Ďakujem pekne, kolegyňa Afram. Ďakujem pekne a ja by som eh, sa chcela vyjadriť. Súčasná polnospodárska plocha na Zemi je veľmi malá. Tá plocha je malá a stále sa znižuje. Preto by sme nemali byť príliš nahnevaní, že niektoré prostriedky idú vlastníkom pôdy. Skúsim teda po anglicky. Revin. Uh, pe pământ, suprafața agricolă uh, este extrem... Ešte raz, polnospodárska plocha uh, na Zemi, na planete je veľmi malá, obmedzená. No, neustále sa znižuje, ako sme videli. Podľa najnovších údajov veci budú ešte vážnejšie. Bude sa zväšovať počet ľudí na Zemi veľmi rýchlým spôsobom za takýchto podmienok skutočnosť, že niektoré peniaze budú smerovať k vlastníkom pôdy, by nás nemalo tak znepokojovať vzhľadom k tomu, že budeme musieť dať týmto ľuďom ešte viac peňazí čoskoro, tak aby sme mali dostatok potravín na obživu. Na druhej strane, keď e, zoberieme ponospodárom e, tú jedinú podporu, ktorú využívajú, ako ich môžeme presviečať, aby produkovali potraviny nielen pre seba, ale aj pre nás. E, pani McGuinness, ďakujem pekne. Pán profesor, ako ekonóm v oblasti polnospodárstva súhlasím s vami, že treba kapitalizovať dotácie do pôdy, keď e, Nový Zeland spravil odrozviazanie týchto platieb, tak banky museli rekapitalizovať. Ako to treba riešiť medzi tým starým a novým systémom? Aj ponospodári e, čakajú na zmenu, ale sú zrození s prezentáciou, ktorá hovorí o tom, že nepotrebujú podporu, pretože mnohé farmy bojujú s nízkymi príjmami. Druhá prezentácia ukazuje tú cestu, ten spôsob, ale je tam veľký rozdiel, veľká diskrepancia medzi prezentáciami, ako to spraviť. Ja sa domnievam, že by sme mali mať veľmi silný systém poradenstva a výskumu v poľnohospodárstve, ktorý kombinuje teda výskum a životné prostredie, mohlo by sa to oddelovať, to je chyba viacerých generácií Chcem len pripomenúť, že sme si nastavili e, ukončenie prvého panela na 4.30, to nebude fungovať, ak sa pozerám na čas, ak budeme ešte dávať priestor panelistom, takže 4.45, pán Kristensen. Thank you. Podensk. E, Ďakujem. Dánsky. E, boli spomenuté priame platby tak aby sme zohľadnili 250 rôznych termínov a e, je nevyhnutné dosiahnuť mnoho vecí, skôr ako dostanete takéto priame platby. Životné prostredie, polnospodárstvo si mnohých veciach odporujú, zároveň idú ruka v ruke. Je potrebné v rámci novej SPP si ozrejmiť, ako funguje biodiverzita, dobré životné podmienky zvierat, znižovanie CO2. To sú všetko veci, ktoré musíme nastaviť, aby poľnohospodár mohol rozhodnúť, ako ich farma, či v Dánsku alebo kdekoľvek inde, v Taliansku povedzme, ako si môže nastaviť fungovanie podnikania, pretože sa to stáva mimoriadne ťažké, keď budeme ich nutiť, aby také isté pravidlá platili či v Dánsku alebo v Taliansku. Moc som predbiehal, preskočil som dvoch rečníkov, kolega Buda. Ďakujem pekne. E, pán profesor, povedali ste veľmi zaujímavú vec, e, keď ste povedali, že musíte zviazať platby s cieľmi. E, skutočne musím len súhlasiť. Máme príliš veľa cieľov. Životné prostredie a teda aj potraviny. Potraviny za dostupné ceny a potraviny kvalitné, vysoko kvalitné Otázka je, ako to môžeme dosiahnuť s menším objemom prostriedkov. Teraz je menej peňazí do poľnohospodárstva. Na druhej strane možno dosiahneme naše klimatické ciele, pretože máme e, rôzne typy eko podmienok alebo ako podmienosti pre poľnospodárov, ktoré nebudú pre nich reálne splniteľné a nebudú schopní prežiť. Otázka je, ako pomôcť poľnospodárom, nakoľko sa môžeme ocitnúť v situácii, že už nebudeme mať poľnospodárov, ale dokážeme naplniť naše klimatické ciele. Sandra. E, ďakujem, predseda. Mňa by zaujímalo, čo treba robiť e, e, preto, aby tieto ekorežimy boli dynamické a motivačné, namiesto toho, aby neboli skôr také trestajúce pre farmárov. Čiže ako treba, ako vytvoriť taký rámec, ktorý by zabezpečil flexibilitu na národnej úrovni, ale pritom by to bol spoločný rámec, ktorý by bol aj z rozpočtového dlhodobého hľadiska ambiciózny a bol by vybavený dostatočným rozpočtom, tak aby sa mohli farmári skutočne týmto smerom angažovať. Pán Dorfman, e, ďakujem pekne. E, mne sa to zdalo veľmi zaujímavé. Čo ma vždy ruší je, keď sa tvárime, ako keby bola Európa nejakou obrovskou púšťou E, to nie je pravda. Treba to e, rozlišovať. E, polnospodárska politika priniesla aj mnohé úspechy. Máme problémy, bez pochyby. Tie treba riešiť. Greta, plne s vami súhlasím. Samozrejme, model odviazaných platieb alebo oddelených platieb sa dostal do nejakého koncového bodu, vyčerpal sa. Cítime to všetci. Vy riešite nové naviazanie, nové ciele No, ale nie je to len otázka biodiverzity a otázka ekokompatibility. Musia tam byť aj nejaké iné ciele. A samozrejme, to nám drží a ešte takýto model. Možno by ste to vedeli prehlbiť, ako vôbec konkrétne rozpracovať takýto model. Ďakujem, pani Tolare. Ďakujem. Vo Francúzsku vo, vo, v, v súčasnosti sa e, každé dva dni e, za, e, za, e, dôjde k samovražde a e, ide tu v, v podstate o obete e, administratívneho tlaku. E, polnospodári nie sú zodpovední za všetky účinky skleníkových plynov, ale máme pocit, že spoločná e, polnospodárska politika eh, by ako si mala riešiť všetky problémy planety, ale nie je tomu tak, pretože existujú rôzne choroby, ktoré spôsobujú iné faktory a nie polnospodárstvo. Myslíte si, že dnes navrhnuté mechanizmy poskytnú eh, farmárom chuť, aby pokračovali vo vykonávaní svojej práce? Ďakujem pekne, pán Rope. E, ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų labai. E, ďakujem pekne, pán predseda. Prezentácie boli veľmi zaujímavé. Myslím si však, že musíme analyzovať tieto veci paralelne, pretože nebudeme e, schopní ich vyriešiť rýchle. Samozrejme musíme vytvoriť novú reformovanú spoločnú polnohospodárskú politiku. Avšak Polnospodár v súčasnosti musí byť schopný konkurovať vo vnútri svojej krajiny, v rámci členských štátov aj po celom svete, preto nevieme nastaviť tie podmienky spoločne. SPP musí nakrmiť 500 miliónov ľudí a ľudia želajú si kvalitné potraviny. Priemysel dodáva polnospodárom stále nákladnejšie technológie, pesticídy, hnojiva, a my e, pritom znižujeme podporu pre ponospodárov. Samozrejme, ponospodári si zvolia oblasť, ktorá prináša zisky. Napríklad dnes v Litve len 50 národnej dopytu je uspokojovaných e, sú schopní uspokojiť teda v oblasti ošípaných, alebo teda bravčového mesa. Áno, ďakujem pekne, e, hovorí pani Deparnaj. E, v takýchto vypočutiach sa hovorí často, že to vnímame podobne, ale treba sa pozerať na ochranu pôdy, na biodiverzitu, takisto CO2, zachytávanie a takisto dobré životné podmienky zvierat. Dôležité, a to musím povedať, že rozhodnutia na tomto výbore sú však rozdielne. Kedy budeme konečne pripravení, SPP konkrétne, naviazať na merateľné sociálne spoločenské kritéria. To je moja otázka na vás. Ďakujem. Ďakujem pekne. Veľa sme toho počuli, veľa otázok v krátkom priestore časovom. Vždy je to náročné. Takto tie veci prebiehajú. Sú tu rôzne politické skupiny s rôznymi prioritami. Kladú dôraz na rôzne oblasti. Chcem každopádne vás poprosiť, aby ste predbežne zareagovali a pokúsili sa dať tam čo najviac odpovedí na tie otázky, ako len bude možné. Máme 15 minút do konca, takže 6 minút, ak vás môžem poprosiť. Ďakujem. Áno, môžem vás poprosiť, áno, začnite, vraviť pani Svinska. možno to budem hovoriť v materinskom jazyku, aby to bolo rýchlejšie. Tým pádom aj tlmočníci musia byť rýchlejší. No, ďakujem. Hovorilo sa o tom, aká je skutočná úloha poľnohospodára. To znamená, že pokiaľ ide o klimatické e, zmeny, netreba vnímať poľnohospodára ako problém, ale ako riešenie, lebo má tú pôdu a treba mať e, riešenia, ktoré sú viazané na pôdu Takisto sa hovorilo o rentabilite polnospodárov. Bez investícií polnospodárska pôda bude na nič. A ide aj o uchovanie kvality pôdy napríklad. Ide o to, aby sme to skúmali napríklad s satelitmi, ale takisto chce polnospodár, aby tie investície do pôdy sa vyplatili. Potom to znamená drahé pesticídy, drahé hnojiva. Musí sa to každopádne oplatiť takémuto polnospodárovi. Prečo musí byť súčasťou takého prierezového postupu, prierezového prístupu? Ide o spoločný rast. Keď bude menej zmien v pôde, tak to bude znamenať už významné zmeny, napriek tomu v klimatickej politike. Každý polnospodár vie, že je to nakoniec dôležitá otázka ziskovosti, rentability. A potom je to otázka energetického sektora, Pri tých investíciách ide o rozumné vynakladanie zdrojov, napríklad e, opakované použitie hnojív, aby sme zabezpečili, že tá rentabilita bude e, na dobrých úrovniach pre polnospodárov. Ďalej otázka obchodu. Tú rolu, ktorú zohrávajú v dodavateľskom reťazci podniky, to samozrejme je stredobodom pozornosti to dodavateľský reťazec a spotrebitelia majú veľké očakávania, e, chcú, aby e, polnospodárstvo naplňalo viaceré požiadavky a to sa dá len spolu s podnikmi, e, aby teda dosahovali sme to, čo je prospešné pre celú spoločnosť. Podniky si to môžu rozhodnúť sami. Tí dodávateľa výrobcovia majú často väčšiu moc ako nákupcovia, ako spotrebitelia a trhy musia ešte nejakým väčším spôsobom prispieť k základnému príjmu spotrebiteľov. Súčasná situácia znamená, že sú vyrábané potraviny a popri tom e, vznikajú problémy pre životné prostredie. Musíme sa postarať o to, aby sa to zmenilo. A na svete je veľa krajín závislých od polnospodárstva. 30 miliard, 30 miliard hektárov polnospodárskej pôdy je celkovo, teda také veci, ktoré sú, teda pôda vhodná na výsadbu plodín a je treba zvážiť takéto plochy z pohľadu ekosystému. Ekorežim hovorí o tom viazení CO2 a tam je skutočne veľká naliehavosť, pretože podiel CO2 narastá a treba ho riešiť veľmi rýchle. K druhému pilieru tam sú istotne osobitné výhody a musíme zabezpečiť aj e, kontrolu obsahu živín v pôde. Myslím si, že to by tak bolo v kocke. Ďakujem pekne. No, ďakujem pekne. To bolo rýchle. Teraz pán profesor Gréte ešte dostane 8 minút, aby zodpovedal otázky, ktoré na ňo smerovali. Ďakujem pekne. Neviem, či sa mi to podarí. Neviem, či som e, si to všetko zapísal plnohodnotne, všetky tie otázky. Ide, e, toto je väčšia výzva ako pri štúdii na univerzite, tam minimálne tie otázky chodia jedna po druhej, ale ja sa to pokúsim. Pán Jar, predsa všetky tie podmienky e, krížového plnenia crosswalk plan sú dodržiavané a takisto je tu ekologická zložka, čiže je to platba za službu. Je to príliš povedať, že platby prinášajú, teda prichádzajú len tak. Nie je to ale špecificky viazané na ten výkon. A podniky, ktoré e, majú dobrého poradca pre, pre poradcu pre otázky čerpania peňazí, alebo ktoré dobre sformulujú tie žiadosti o príspevky, e, nie je to potom e, pomere k tomu, čo je poskytované. Špecifická výška tej služby alebo toho plnenia sa musí viazať špecifickému typu odmeny ale povedať len, lebo konštatovať, že všetkým sa nám ťažko darí, e, no, nie, to nejde. Povedať to paušálne, že v Európe to nejde. E, máte konkrétny model, áno. Teda pýtali ste sa, či máme konkrétny model. Áno, v Nemecku máme predstavu, čo by si to vyžadovalo z pohľadu ochrany e, živočišných druhov, z ochrany životného prostredia, takisto z pohľadu močarísk, ako to chrániť a potom sa ľahko približíme na tých 5 miliard, ktoré my teraz vynakladáme v podobe priamých platieb v Nemecku. Bude to iné pre každý členský štát, ale z pohľadu tej obrovskej výzvy nepochybujem vôbec o tom, že sú dobré oblasti, do ktorých by sa dali cieľene tieto prostriedky nasmerovávať. Pani Noich, ja neviem, či som vám prvú otázku vašu správne pochopil. Klimatický strop 40%, e, to je troška také klamanie na úrovni etikety, e, keď hovoríme o income, state, eh, income payment, eh, payment for sustainability, tak v tom svetle to neobstojí. Treba sa na to presne pozrieť a naozaj započítavať len to, čo z vedeckého pohľadu by malo byť započítateľné alebo zaučtované. To, že tie výstupové ukazovatele nie sú až tak presné, to je, áno, nepríjemnosť. A zároveň vieme, že tie skutočné eh, výsledkové ukazovatele sa ťažko získavajú a potom priradenie k obchodovaniu na úrovni jednotlivého polnospodára nie je jednoduché. Jednoducho vysvetlené, keď celé roky e, robí polnospodár, aby nejakým spôsobom vysadil nejaký typ plodiny, ale jednoducho sa neuchytí, tak e, je hlúpe potom ho nejakým spôsobom trestať, že nedá mu žiadne peniaze za túto snahu. E, preto sa treba na, tom, na to pozrieť, pokiaľ ide o tie výsledkové indikátory, nemôžu tie výstupné úplne nahradiť pokiaľ ide o ten strategický plán, tam je osobitne dôležité, aby ciele boli rozumne nastavené a aby potom od toho bola odvedená tá intervenčná logika a naozaj by bolo dobre odôvodnené, prečo človek chce robiť to, čo robiť chce. Aby tam bol e, vysledovateľný ten, ten, ten obsahový nexus, aby tam boli aj prostriedky a čas, aby mala komisia, aby mohla potom aj preskúmať eventuálne. Ďalej otázka ohľadom e, rozpustenia tej, e, toho druhého piliera, e, to je stále problém, že sa tam viacej kráti v porovnaní s prvým pilierom. Keď dostaneme tie ekorežimy a keď budú ekorežimy nastavené tak, že budú náročné z pohľadu pravidiel, to znamená, že nebude možné platiť akúkoľvek sumu za akúkoľvek službu a plnenie, že to všetko bude orientované na náklady, tak to už nemusí byť problém. Potom je oveľa dôležitejšie dať strop na všetky klimatické e, platby, platby ohľadom životného prostredia za okolností tých aj pokiaľ ide o e, dobré životné podmienky zvierat a tam môžu potom členské štáty uviezť, kde to chcú realizovať presnejšie. Otázka technológií, inovácie, často sa to spomínalo, je to mimoriadne dôležité. Keď sa pozrieme na štátny obchod, tak často štát nie je tým najväčším pohonom, najlepším, najskvelejším pohonom inovácií, skôr je to súkromná sféra a to hovorí o tom, e, že kde treba tie cieľové indikátory alebo ukazovatele e, rozvíjať a kde treba zapojiť aj tých polnospodárov do toho obchodovania, aby boli teraz toho súčasťou. Ochrana e, životného prostredia, klímy a dobré životné podmienky zviera treba vnímať ako isté odvetvia, isté časti. Nemali by sme predpisovať, čo by mali robiť. To je v mnohých prípadoch nesprávne. Treba ich zapojiť do tej diskusie ohľadom toho, čo treba robiť na to, aby boli dosiahnuté niektoré ciele aby teda boli spolu účastníkmi toho, aby boli spolu podnikateľe, tak povedať. Teraz to, čo hovoril pán Miller, my sme to nestanovili ako ten hlavný princíp, hlavnú zásadu, ale my sme povedali, je zaujímavé pozrieť sa do Holandska, kde ponospodári fungujú v rámci modelov družstiev a spoločne sú podnikateľmi v oblasti životného prostredia, jedna vec je teda tá podnikateľská stránka a na druhej strane je e, to, že to životné, teda ten ohľad životného prostredia sa viaže e, k nejakej oblasti, nejakému regiónu. Tam je treba zabezpečiť istú výmenu medzi nimi aj medzi tými teda zapojenými stranami, aby uvažovali, akým spôsobom zabezpečiť presieťovanie, nejaký networking. Pán Heusling, e, politické poradenstvo, to je nepostrádateľné, na to kladiem veľký dôraz, ale politika má byť nezávislá od istých takých, takého poradenstva a ja myslím, že vy na to kladete v tejto snemovni veľký dôraz. Pokiaľ e, teda 40-60%, ale teraz e, to rastie na 80%, pokiaľ ide o to zaberanie tej, tej, tej, tej, tej pôdy. E, skutočne sa to zhoršuje situácia. Ja osobne nie som presvedčený, že sa má ten pomer takýmto spôsobom meniť. E, pokiaľ ide o potravinárstvo, tak to sa dokáže často oprieť o prístup k surovinám na svetovom trhu a dokáže posilniť svoju situáciu. Keď hovorím o 35 emisí skleníkových plynov zo systému, ktorý zabezpečuje obživu alebo teda výživu, samozrejme, keď nebudeme jesť, tak to znížime ale druhá vec je, že nie všetky tieto emisie sa dajú odvodiť od polnospodárstva. V zásade sa to dá odvodiť od celého tohoto dodavateľského reťazca, spôsob, ako prebieha celý, celý ten produkčný proces. 10% polnospodárstvo e, a povedzme 20-25% v rámci výroby potravín, potravinárstvo. Samozrejme, ten e, tlak narastá a to je z pohľadu hospodárenia ťažšie a ťažšie pre tých polnospodárov. Musím niektoré veci zhrnúť, ináč by to trvalo príliš dlho. Domnievam sa, že musíme e, prerobiť politiku podpory, pretože nároky tak či tak vo všetkých spoločnostiach našich e, budú nakoniec premietnuté na úroveň polnospodárov. A buď potom nastavíte e, to tak, že nebudete schopní zohľadňovať tie ceny, lebo tie sa odvíjajú od tých cien na medzinárodnom trhu. Čiže potom buď budete to diktovať prostredníctvom nejakého práva, alebo potom to bude sprevádzať dobrá politika dotácií a podpory, ktorá umožní naplňať očakávania polnospodárom. Preto je dôležité, aby sme e, vystavali takto politiku podpory. Nie je možné to robiť len prvým zmeneným spôsobom, pretože treba zabezpečiť živobytie pre polnospodárov. Otázka ohľadom dovozov. V zásade sa domnievam, že nie je E, nejakým spôsobom dobre demonizovať, či už import alebo export. Máme v Európe problém a to je príliš veľký nárok na pôdu, pokiaľ ide o potrebu zabezpečiť potraviny pre ľudí a tým pádom je tam, e, e, teda my sa snažíme naplniť takýto, takúto potrebu alebo dopyt po ploche dovozom krmiu zo zahraničia. Jediná vec, ktorá v tejto súvislosti pomáha, je jesť menej, živočišných produktov, lebo ináč sa nám nepodarí znižovať podiel živočišnej výroby, e, ktorý samozrejme generuje potom aj väčšiu požiadavku na plochu. Kleine Betriebe und große Betriebe. Malé, veľké podniky. Hovorilo sa o tom, že malé podniky sú predovšetkým odkazané na priame platby, úprimne povedané, oni nedostávajú žiadne také niečo, lebo to je na plochu. Platba na plochu. A vy všetci viete, aké je to krásne rozdelenie, tak povediac v Nemecku. 20% e, podnikov dostáva si 80% priamých platieb. Nie je to tak, že by to bolo progresívne odstupňované. Ja si ale myslím, že orientácia tých platieb na e, výstup, na, e, že by to eventuálne mohlo pomôcť mladým, malým polnospodárom, lebo keď ten výstup alebo výkon honorujeme, tak potom dokážeme zlepšiť aj tú príjmovú situáciu. Tak je to, keď človek dáva nejaké plnenie. Plnenie môže byť v podobe produkcie potravín, tam sa domnívam, že to musí oceniť trh, teda výrobu potravín, alebo e, plnenie môže byť v inej forme a tie je možné doplnkovo odmeniť zo strany štátu a tým pádom môžeme vytvárať niky, tak povediať, na trhové pre malé podniky. Zwei letzte Punkte dva posledné body mi ešte dovolte. Máme krajiny, ktoré pustnú, voda, ktorá pustne, ktoré sa vôbec neobrába. To nechceme ani z environmentálnych dôvodov. Ekológovia krajiny mi hovoria, že extenzívne kultúrne krajiny sú veľa lepšie pre biodiverzitu ako e, takéto spustnuté krajiny. A preto je dobré, aby sme z environmentálnych dôvodov, niektorých dôvodov mali prémie za hospodárenie, ale cieľ týchto ploch e, musí byť nejakým spôsobom ich obrábať a nie len paušálne, ako je to v Európe. A potom ešte otázka z Holandska, vzťahu medzi kondicionalitou a ekoschémami. Podľa mňa kondicionalita je dvojsečná spraň. Vždy sa podporuje z, e, kvôli nádeji, že keď tu parlamente sa rozhodne o tom, čo všetci musia urobiť v Európe a ochrana životného prostredia na pôdu, ale to častokrát e, takmer úplne zlyhalo, pretože len potom, keď sa to skúsi, sú veľké protisily, že sa to zlepšuje do takej miery, že toho veľa už potom neostane. To platí pre cross-compliance, ako aj pre greening. Máme greening samozrejme, ale vedecké štúdie sú jasné. Pri greeningu e, toho veľa neprichádza a zároveň s kondicionalitou sa e, odôvodňujú priame platby. Takže ja by som povedal, že e, táto kondicionalita by nemala byť príliš vysoko kladená, ale e, výkon by mal byť odmenený pri ekoschémach alebo pri druhom piliere sa to zvládne viac. Zvyšok otázok, na to žiaľ nemám čas. Ďakujem pekne. Veľká vďaka, pán profesor Grete. Pani Kankarinte, je to v poriadku? Takže pán profesor takmer všetky otázky zodpovedal, aj tie, ktoré možno zostali. E, od pani, možno ešte v stručnosti, koľko to všetko má trvať. Pani McGuinness, realicky minimálne dve finančné obdobia. To je vždy protiargument voči tým, ktorí chcú udržať priame platby. To nemôžeme zo dňa na deň zrušiť, to platí, ale vy viete veľmi dobre, že sa to nedá odstrániť aj zo dňa na deň Myslím, že dve finančné obdobia EÚ, to by bolo dobré, a ambiciozne. Keby v budúcom finančnom období bolo minus, minus 50%, tak potom ďalej tých po, pe, posledných 50% by sa dalo zrušiť a, a zreformovať s orientáciou na cieľ. Ďakujem pekne. Takže týmto končíme prvý panel. Teraz navrhujem kolega Zeb Dans. Ešte chce niečo povedať? Nie. Dobre, takže Veľká vďaka za e, prvú časť nášho vypočutia a teraz prichádzame k panelu číslo 2. Opäť sa vraciame do Agri. Budeme hovoriť o horizontálnom nariadení. Ďakujem vám ešte raz. Ďakujem rečníkom.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 Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja schon ein bisschen Zeit verloren, deswegen... Milé kolegyne, kolegovia, už sme stratili. Čas už trošku meškáme, takže budeme pokračovať s horizontálnym nariadením. Opäť tu máme dvoch rečníkov, pána Martina Pichu, pán Martin Picha z, zo Združenia polnospodárov v Českej republike a potom ďalší rečník Joao Pačeko, Ďakujem za pomoc pri výslovnosti. Farm Europe. Takže ako predtým, obaja rečníci majú 10 minút na úvod a potom budú nasledovať spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia a ďalší kolegovia. Pán Picha, nech sa páči, máte slovo. Pane předsedo, eh, já jsem si připravil prezentaci a eh, s ohledem na tu diskuzi, která tady byla předtím, ji můžu poněkud Ďakujem pekne, pán predseda. Pripravil som si prezentáciu, ale trošku ju skrátim a nadviažem na diskusiu. Otázka financovania je úzko spojená s rozpočtom. Vy ste tu hovorili, a pán profesor z Humboldtovej univerzity hovoril, že platby na plochu nie sú podmienené aktivitou polnospodárov. A ja s tým nemôžem súhlasiť absolútne, pretože kondicionality, vrátanie cross-compliance, greeningu a ďalších vecí sú nielen aktivity, ktoré musia polnospodári plniť, a zároveň musia pokrývať aj náklady, ktoré sú s tým spojené. Tu vidíte graf, ktorý ukazuje štúdiu realizovanú v Nemecku. Ukazuje sa, že nemeckí polnospodári na splnenie kondicionality vynakladajú zhruba 315 eur na hektár. Ich priama platba je necelých 300 eur. To znamená, že priama platba plus minus pokrýva náklady, ktoré sú spojené s kondicionalitou. A keď sa pozrete na druhý stĺpec, to je 69 eur na hektár. To sú náklady polnospodárov, ktorí, ktoré sú v konkurenčných krajinách ako Mercosur, USA, Austrália, Nový Zéland. A s ich produktami sa stretávame na európskom trhu a na svetovom trhu. A ten rozdiel je to, s čím sa musia vysporiadať polnospodári v Nemecku a inde. Rôzne veci sú tam ochrana pôdy, vody, greening air quality a tak ďalej, nebudem detálne o tom hovoriť, aby sme len povedali, že polnospodári za priamu platbu odvádzajú spoločnosti služby a majú s tým spojené náklady. Toto je graf, ktorý ukazuje jednu veľkú vec. My sme v súčasnosti e, situácii, sme svedkami toho, že polnospodári v mnohých krajinách Európy sú nervózni i demonstrujú často. Prečo demonstrujú? pretože spoločnosť má veľké očakávania od nich na jednej strane. Na druhej strane hovorí, že málo plnia environmentálne požiadavky a dehonestuje ich prácu. A po tretie, a to si povedzme, ignoruje to, že polnospodári majú nižší príjem, ako je e, priemerná spoločnosť. A tu vidíte, ako sa vyvíjajú náklady polnohospodárov a ceny, za ktoré realizujú svoje produkty. Toto je graf Českej republiky od roku 1989. 100% je to, je to rovnaká základňa. A vidíte, že ceny polnospodárov do roku 2019 sa zvýšili 1,8 krát. A ten čierny graf, ktorý je inflácia a ceny vstupov, za ktoré nakupujú polnospodári, pohonné hmoty, pracovnú silu a ďalšie, sa zvýšili 5,7 krát. To všetko museli absorbovať polnospodári vo svojej ekonomickej aktivite. To znamená, vo so svojich firmách museli zvýšiť efektivitu. A, a my sa nachádzame v situácii, kedy diskutujeme o budúcej spoločnej polnospodárskej politike a najčastejšia diskusia, ktorá tu bola, nasvedčuje tomu a ukazuje, že my tu hovoríme o environmentálnych povinnostiach polnospodárov, čo je úplne v poriadku ale nemôžeme ignorovať ďalšie ciele spoločnej polnohospodárskej politiky a medzi týmito cieľmi je zároveň udržateľnosť a životná úroveň polnohospodárov. Pozrite sa teraz na to, ako sa vyvíja rozdiel v mzdách. To je opäť graf z Českej republiky a keď sa pozrite na Európu, tak zistíte, že tá Európa ako celok bude na tom ešte horšie. Tu vidíte rozdiel medzi mzdami polnohospodárov a medzi priemerom Českej republiky a vidíte, že polnospodári v Českej republike nie sú schopní z hľadiska rusku miest držať krok s českým priemerom. Nie sú. A my im hovoríme, vy málo plníte environmentálne požiadavky, vy zle hospodárite, my budeme chcieť od vás viac, ale zároveň hovoríme, budete mať nižší rozpočet. A ja hovorím, z čoho to budeme platiť. My to už nemôžeme brať na úkor našich zamestnancov na úrokor miest zamestnancov, potom sme neatraktívni a mladí ľudia nebudú chcieť pracovať v polnohospodárstve. A my máme investovať do nových technológií, aby sme boli schopní naplniť tie očakávania, ktoré od nás spoločnosť má. To znamená i s ohľadom na životné prostredie, ale v okamihu, keď nie sme schopní zaplatiť ani tých ľudí, ako môžeme investovať do technológií, ako môžeme naplniť tieto očakávania, zvýšené očakávania s ktorými súhlasíme. My žijeme na vidieku, my vieme, ako sa vyvíja životné prostredie a sme ochotní, sme pripravení sa zapojiť do všetkých týchto aktivít, o ktorých tu hovoríte. Ale ja hovorím, že pokiaľ očakávate od nás, že budeme plniť viac a chcete nové ekoschémy a ďalšie kondicionality, v tom prípade nemôžete súhlasiť a ja veľmi som rád, že Európsky parlament má túto pozíciu. Nemôžete súhlasiť s kratením európskeho rozpočtu. A teraz v druhej časti, ktorú som chcel spomenúť, tie otázka nariadenia, o ktorom diskutujeme. My sme v situácii, kedy Európska komisia prichádza s novým modelom. S novým modelom, pán profesor o tom hovoril, ktorý má byť založený na tom, že budeme plniť nejaké konkrétne ciele. Tieto konkrétne ukazovatele mali byť naviazané na konkrétne ciele v rámci našej spoločnej polnospárskej politiky. Ja s tým úplne súhlasím my ako podnikatelia a polnospodári sme zvyknutí plniť nejaké ciele. Avšak nemôže sa stať to, z čoho máme my strach a dúfame, že to nenastane, že na jednej strane budeme plniť všetky povinnosti, ktoré plníme doteraz, vrátanie administratívnych povinností naviazaných na plnenie týchto povinností. A potom príde ešte nový model, ktorý nám uloží ďalšie povinnosti z hľadiska jednotlivých cieľov s dopadom na jednotlivého polnospodára, ináč ho zavalíme administratívu a on nebude schopný ani hospodáriť. A to je vec, ktorá tu hrozí veľmi vážne, pretože nám samozrejme zostáva cross-compliance, GAEG a všetky tieto povinnosti, ktoré z nich vyplývajú, musíme plniť. Ale zároveň, zároveň je potrebné si povedať, že my musíme plniť i ďalšie veci. Prídu nové ekoschémy. Napríklad v Českej republike dnes diskutujeme potenciálne o 12 možných ekoschémach. S každou to ekoschémou je spojená, sú spojené aktivity i administratívna povinnosť a kontroly. Ale to znamená ďalšie povinnosti naviac, administratívne. Okrem toho máte ďalší návrh na zastropovanie priamých platieb a ďalšie povinnosti spojené s definíciou skutočného polnospodára. Kolega z Polska, pán Kalinovský, sa pýtal, hovoril o tom, že potrebujeme definíciu. Ja som presvedčený o tom, že nie. Nemusíme mať jednotnú európsku definíciu. Stačí definícia na národnej, na národnej úrovni, ktorá bude zohľadňovať špecifika daného členského štátu, aby ste mali predstavu o tom, ako Európska komisia v rámci technických konzultácií interpretuje e, skutočného polnospodára. Máte rodinu farmu, dvaja bratia. Jeden hospodári, polnospodársky, druhý, aj keď je spoluvlastníkom, je majiteľom reštaurácie a tá reštaurácia má nejaké príjmy. Európska komisia chce, aby sme posudzovali, či príjmy z reštaurácie nie sú väčšie ako z hospodárenia. Ak áno, tak ten polnospodár nie je skutočný polnospodár a nedostane ani euro z európskych dotácií. Ani korun. Čiže ak si to uvedomíte, že sme tu 20 rokov motivovali polnospodárov, aby diverzifikovali svoje činnosti, aby neboli závislí iba na polnospodárstve. Dnes sme v situácii, kde mnohí polnospodári si úplne vypadnú z rámca SPP. Nebudú plniť ani základné povinnosti, ani cross-compliance, ani gajeky, nebudú plniť ani ekoschémy a nebudú ani v programe rozvoju vidieka, pretože my ich označíme za nepolnohospodárov, za ne, nie za skutočných polnohospodárov. To predsa nie je možné. A iba tá administratíva. Obrovská záťaž i vo vzťahu k zastropovaniu priamých planiev. Keby sme mali rozlišovať, či polnospodár pracuje na poli a je polnospodár, alebo či pracuje pre obec, pretože v zime zhrňa sneh na ceste, potom už nie je A Pokiaľ je na inom poli pre iného polnospodára, tiež už potom nie je polnospodár. Viete si predstaviť na úrovni konkrétneho polnospodárskeho podniku, ako budete vydovať jeho pracovnú dobu, pracoval 3 roky ako polnospodár, 2 hodiny nie, 3 hodiny pracoval. To sa z toho potom musíme zblázniť. A toto je skutočne navrhnuté. A ja dúfam, že buď zachováte si zdravý rozum a to nepripustíte. A posledná vec, ktorú by som chcel spomenúť, to je otázka, ktorá súvisí so sankčným systémom vo vzťahu ku kondicionalitám. My sme v situácii, kedy polnospodári musia plniť nejaké povinnosti a musíme ich kontrolovať. To je logické a nám je to jasné, samozrejme, avšak nemôžeme v okamžiku, keď nejaký polnospodár niečo poruší, ho hneď sankcionovať. Tých povinností je toľko, že nie je v silách jedného polnospodára, aby všetky zvláda to dnes nie je možné, takže v okamihu, keď urobí nejakú chybu, musíme ho najprv varovať, musíme mu dať nejaký čas na to, aby tú chybu napravil, až potom ho sankcionovať. To by malo byť upresnené práve v návrhu toho nariadenia, ktoré tu máme. A to je to, čo nám tam veľmi vážne chýba. A potom si treba uvedomiť, že tie sankcie by mali byť primerané veľkosti previnenia a nie, že príde o významnú časť podpory dotácie na jednej strane, na druhej strane urobí nejakú marginálnu, nedôležitú chybu. To predsa takto nie, ide. Čiže toto nám tam chýba, to by sme chceli, aby ste vy navrhli a upresnili. To je všetko z mojej strany a ten záver zhrňa to, čo som chcel povedať. Ďakujem. Vielen Dank. Ten... Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k druhému rečníkovi. Nech sa páči. Máte slovo. Pán Pačeko. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, veľmi dobre ste vyslovili moje meno, pán Pačeko. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som veľmi rád, že tu môžem s vami dnes byť. Takže prejdeme rýchlo k PowerPointovej prezentácii. Check what is the political ambition of uh, the... V prvom rade pozrieme sa na navr- politickú ambíciu navrhnutej reformy. SPP budeme mať jednoduchšie a efektívnejší. SPP, eh, hor- efektívnejšiu eh, polnospárskú politiku. Navrhná reforma je základom toho, či sa tieto eh, ciele navrhnú alebo nie. V stručnosti si pripomeňme, ako vyzerá dnešná situácia. V súčasnosti máme pravidlá, ktoré sú schvalované ako legislatívnym orgánom, týmto parlamentom, Európskym parlamentom, radou a tieto pravidlá sú spoločné pre, platia pre všetky členské štáty a majú sa uplatňovať naprieč celou EÚ. A potom existuje EU Compliance Control, čiže kontrola súladu z EÚ, členských štátov a európskymi inštitúciami, ktorá príjma rôzne opatrenia. Tak vyzerá dnešná situácia. To sa však zmení, pokiaľ návrh komisie bude prijatý. Pozrime sa trošku podrobnejšie na to, čo máme na stole. Takže už sa diskutovalo o tom na prvom paneli. Už nebude existovať súbor spoločných pravidel pretože budeme mať súbor národných, respektíve regionálnych strategických plánov, ktoré sa môžu líšiť, ktoré môžu v niektorých prípadoch dokonca e, superiť navzájom a nemáme nástroj kolegislatívneho orgánu, aby sa preverilo, či je tu spoločná úroveň pravidiel a ambície Takže máme tu 27 národných stratégií. Keď existuje 27 národných stratégií, ospravedlím sa, Spojené kráľovstvo už som vyňal z toho, možno trošku už anticipujem výsledok, ospravedlňujem sa, mal som tam zrejme dať 28. Toto je môj odhad. Takže, keď sa pozrieme na tieto národné stratégie, budeme mať zároveň aj národné zhody. Keď členský štát zadefinuje napríklad rotáciu plodín jedným spôsobom, iný druhým spôsobom a budeme mať úplne inú rôznu zmes politík a tie dva boxy sa budú líšiť medzi jednotlivými, tie dve polička sa budú líšiť medzi členskými štátmi. Takže tu na Európska komisia v tomto prípade preverí, či legislatíva EÚ bola rešpektovaná a platia. To bude všetko. A teraz, keď prejdeme k novým požiadavkám ročnej výkonnosti a viacročnej výkonnosti, Európska komisia už nebude mať povinnosť certifikovať e, a európske inštitúcie nebudú e, certifikovať nezhoda platieb pre príjimateľov. Už ne, nebude oznámenie týchto výsledkov, výsledok týchto kontrol úrovni EÚ. I keď sa tu zaoberáme spoločnými priestupkami a to bude mať dopad na ročnú výkonnosť zároveň, pretože nasledovné činnosti sa vykonajú na základe výstupu s možnými finančnými dôsledkami, pokiaľ ciele výstupov nebudú rešpektované. To bude potom jediná kontrola zo strany Európskej komisie, ale bude, budú možné finančné dôsledky. Pokiaľ ide o viacročný výkon, rovnako sa to uplatňuje, ale nie pri E, indikátoroch výstupu, ale výsledku tiež s možnými finančnými dôsledkami. Takže aby som to zhrnul, nebude existovať kontrola zhody na úrovni farmára ani kontrola pri platbách, nezhodách, o pochybeniach pri platbách na úrovni EÚ a potom tu bude táto nová e, vrstva Eh, annual performance, čiže ročný výkonnosť a viacročná výkonnosť eh, s možnými finančnými dôsledkami. Otázka teraz je, čo to znamená v praxi. Myslím si, že máme tu plus, výhody a potom musíme zároveň minusy. Čiže ten plus znamená, že už nebudú dvojité kontroly zo strany Európskej komisie a strany členských štátov, pokiaľ ide o dosiahnutie zhody zo strany farmárov to je súčasná situácia a to je vítané. I keď na základe súčasného nariadenia toto už je možné. Na to by sme nemuseli meniť nariadenie, aby sme dosiahli tento cieľ. Ale nevýhody alebo minus znamená, že to zjednodušenie nie je zaručené, pretože e, členské štáty potenciálne čelia trom stupňom kontroly. To nie je zjednodušenie, možno zjednodušenie, to spočíva pre služby komisie, pretože nebudú preverovať to, čo sa deje z far, z pla, pri platbách pre farmárov. Ako som povedal, už je tu riziko skreslenia alebo narušenia zo strany, del, ako je to uvedené v delegovaných aktoch, ale tiež preto, že parametre základných aktov, parametre pre národné stratégie budú iné. A potom Európska Európsky parlament a rada sú vylúčení z stanovania tejto úrovne detajlov strategických plánov, aby sa uplatňovali v rámci zhody na úrovni členského štátu. Teraz sa dostanem k výkonu, výkonnosti, pretože to bol jeden z hlavných bodov e, v rámci prezentácie reformných návrhov zo strany komisie. Máme skutočne indikátory výkonnosti. Keď sa pozrete na to, čo máme v tejto tabulke, máme tu indikátory výsledku a výstupu, ktoré budú predmetom kontroly komisie s možnými finančnými dôsledkami. Takže zamerajme sa na tieto dva stĺpce. Indikátory výsledku, result indicators. Je to predmet kondicionality, podiel. Čo, je to skutočný indikátor výsledku? O, skôr štatistický. Keď, to isté by som povedal v prípade ďalších indikátorov výsledku. Nie je to indikátor k tomu, čo skutočne sa dosiahlo. Indikátor by mohol byť napríklad ako napríklad koľko, carbon, koľko úspor, uhlíkových úspor, alebo koľko koľko menej nitrátov sa použilo, e, koľko menej dusíka sa použilo v polnohospodárstve. Tam by to bolo napríklad možné, ale to nie sú indikátory výkonnosti, to sú skôr štatistické opatrenia toho, čo sa udialo. Teraz prejdeme k ďalšej priesvitke. Okrem negatívnych bodov, ktoré som spomenul, sú pozitívne body z môjho pohľadu v návrhu Európskej komisie. Jeden spočíva v tom, že žiada národné, požaduje národné stratégie, ktoré môžu vytvoriť súdržnej, súdržnejší rámec pre intervencie v rámci prvého a druhého pilieru. Čo znamená reálnu stratégiu pre posilnenie dopadu SPP. A ďalšie opatrenia, informácie k dopadu o opatrení implementovaných je pozitívum. Avšak ten súbor indikátorov, ktoré sa navrhujú, nie sú to skutočne indikátory, ktoré sú vhodné pre skutočné hodnotenie dopadov. Zhoda a ciele, o nich sa rozhoduje len na úrovni členských štátov a kontrola a dohľad sa môžu líšiť. Nie je zjednodušenie, keďže sú to ďalšie dve vrstvy alebo ďalšie dve stupne reportingu ako aj zúčtovania. Takže nie sú tu garancie pre vás ani pre daňových poplatníkov, že sa táto dôležitá časť naplní, keďže sú tu národné stratégie, ktoré sa budú snažiť optimalizovať túto situáciu na národnej úrovni. Mám veľmi málo času a preto ešte chcem sa dotknúť jedného bodu, ktorý nie je v prezentácii na tejto priesvitke, ale stručne chcem spomenúť, pán predseda. Týka sa to článku 14 horizontálneho nariadenia e, o rezerve. E, články o rezerve komisia nenavrhuje zmeny, ale my vieme, že kríza rezervy existuje v súčasnosti. Nikdy sa zatiaľ neuplatnila. A čomu čelíme dnes? Čelíme klimatickým udalostiam, ktoré sú čoraz extrémnejšie z dôvodu klimatických zmien. Zažívame vyššiu volatilitu trhov a máme väčší tlak. E, z Brexitu budeme zažívať väčší tlak spôsobený Brexitom, ako aj odvetnými obchodnými opatreniami. Tento parlament si uvedomuje tento bod v súvislosti s nedávnym kolom odvetných opatrení e, US, zo strany USA s Airbus prípadom, aj keď to nebolo vôbec nič spojené s polnohospodárstvom, boli to najmä farmári, ktorí znašali bremeno týchto opatrení. Takže tu máme situáciu, v ktorej potrebujeme naliehavo, z môjho pohľadu, zvýšiť odolnosť tohto sektoru. A reálna krízová rezerva by mala byť zabezpečená v, tomto, v rámci tohto horizontálneho nariadenia, aby sme zvládli tieto výzvy. Mala by sa zvýžiť zo 400 miliónov na 1,5 miliardy eur v prípade takéto udalosti e, za pomoci zdrojov, ktoré sa uvoľnia alebo nepoužijú. Mala by vytvoriť nástroj na rýchle reagovanie na krízu. My míňame 1,5 miliard eur na to. Áno, končím, končím aby sme zvládli mm, nedávnu mliekarenskú krízu a keby sme skôr intervenovali, stalo by nás to veľa menej. Takže, pán predseda, končím v tomto bode a myslím, že existujú problémy z hľadiska zjednodušenia a efektívnosti tohto horizontálneho riadenia a viac by sme mali urobiť v oblasti krízovej rezervy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne dvom rečníkom a teraz začneme hneď e, naše kolo. E, poprosím spravodajcov. Pani spravodajkyňa, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, v mojej správe bolo veľmi dôležité, aby sme vytvorili transparentnosť a zadokumentovali zjednodušenie, hovorí pani Müller. Mali ste možnosť vidieť to na e, týchto schémach. Nebolo to úplne jasné z návrhu komisie. Pri transparentnosti nám išlo o lepšiu štruktúru zúčastnených aktérov, zodpovednosti boli vyjasnené a teraz ide o to, aby sme mm, na základe týchto úloh e, efektívne, e, lepšiu efektívnosť, transparentnosť a zodpovednosť vytvorili. Otázka na vás, ako si myslíte, že príslušné orgány sú vybavené, môžu byť vybavené podľa vás, aby zvládli nové výsledky performance auditu. Indikátory ste uviedli ako kľúčom a potom komisia s novým performance modelom a s finančnými výdavkami zaviedla aj output a výkon, výstup a výkon a my to chceme rozdeliť, aby finančná správa má byť ročná, to je jasné, ale my sme chceli uh, output and recite spolu s cieľmi mať len dva, uh, každé dva roky. Čo si myslíte, aká je vaša pozícia? Môžete nás tu podporiť? Ako krízovej rezerve my máme 1,5, my sme žiadali 1,5 miliardy a budeme za, ňu, za to bojovať. Ďakujem. Pani kolegyňa Sander. Ďakujem, pán prezida. Myslím si, že tieto prezentácie boli veľmi jednoznačné, pokiaľ ide o horizontálne nariadenie. Tu návrh komisie nevnáša žiadne zjednodušenie ani pre farmárov, ani pre členské štáty. Zatiaľ, čo v súčasnosti SPP má iba jednu kontrolnú úroveň založenú na zhode, E, tie pravidlá pre e, farmárov a ten text, ktorý je predložený, predpokladá dva, e, dve úrovne. Jedna je založená na zhode a druhá je založená na realizácii. K tomu sa pripája ďalšia vrstva a to je viacročná vrstva hodnotenia výkonnosti a výsledkov. Takýmto spôsobom predpokladáme zníženie týchto, alebo pozastavenie platieb. Ja mám jednoduché otázku. Akú má pridanú hodnotu návrh komisie z hľadiska zjednodušenia a ako skutočne možno zjednodušiť tento model realizácie? Máte prosím nejaký návrh, o ktorý by ste sa s nami mohli podeliť? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem samozrejme aj spravodajcom za vyčerpávajúcu e, správu, ktorú vypracovali. Ja sa stotožňujem s mnohými postrehmi, ktoré boli prezentované aj kolegami, ktorí vystúpili predo mnou. E, chcela by som však nastojiť na jednom aspekte, ktorý v zásade bol už aj riešený na úrovni vašej správy a že je tu v skutku nadmerná flexibilita, ktorá by bola novým návrhom komisie poskytnutá členským štátom. Môj názor, respektíve môj, treba povedať, moja obava je, že bude tu poskytnutá takáto flexibilita členským štátom, ktorá istým spôsobom ohrozuje unitárny spoločný charakter spoločnej politiky pomospodárskej. A to hovorím aj e, vo svetle ohlásenej environmentálnej revolúcie zo strany predsedničky von der Leyen. E, my e, sa púšťame do obdobia nového zeleného, zelenej dohody do tejto éry. A je pravda, že súčasťou tohoto je nevyhnutná aj SPP, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. Nemyslíte si, že je podľa vás nevyhnutné v tejto chvíle, chvíli ešte viac zachovať jednotný unitárny charakter samotnej politiky? To je moja obava, ale rada by som chcela byť v tejto veci váš názor. názor. Ďalší eh, aspekt, ktorý sa týka nového modelu naplňania Nemyslíte si, že to zaťaží príliš národné správy, národné rozmery ryby, nakoľko sa to týka kontroly a vykazovania? Ďakujem, pán predseda. Dank, bitte. Ďakujem pekne, poprosím vás, dodržiavajte eh, rečnícky čas. Ďakujem veľmi pekne za, toto, za tieto prezentácie. Tu som. Mám otázku týkajúcu sa výkonnosti, ako aj efektívnosti podávania správ. Mám teda vlastne dve otázky. Prvá otázka na pána Pačeka. Keď hovoríte, že výsledky sú iba štatistické, Nebolo by teda lepšie, keby sa merala výkonnosť SPP na základe ukazovateľov vplyvu? To je jedna otázka. Druhá otázka keď sa má e, definovať nariadenie o strategickom pláne, e, jedným z ukazovateľov merania e, takéhoto horizontálneho nariadenia je, v akých intervaloch sa vykonáva meranie. Polnospodársky systém to je niečo ako loď na mori. Je potrebné, aby sme si veľmi skoro uvedomili niektoré veci, ktoré sa dejú, aby sme sa im mohli prípadne vyhnúť. A myslím si, že toto tam zaniká. A okrem toho tam zanikajú aj malé farmy. Niektorí ľudia si myslia, že pre e, farmárov sa má zvýšiť záťaž, ale máme napríklad už teraz štatistické systémy, systém e, Ajax, máme Kopernikus, máme výmeny osvedčených postupov a e, správa o výkonnosti, aký je človek šikovný, je možné ju urobiť e, dobre a je možné e, aby sa využili existujúce ukazovatele, možno, že niektoré ukazovatele by sa mohli zaviesť napríklad na tvorbu nových pracovných miest a podobne. Všichni víme, že exist... E, všetci vieme, že existovali civilizácie, ktoré zanikli, pretože nevenovali dostatočný ohľad zhoršovaniu životného prostredia, ktoré spôsobili oni sami. Ja mám dve otázky na pána inžiniera Pichu. Jedna je ťažšia než druhá, najprv tá ľahšia. Čo sa stane v prípade, že rozdiel medzi požiadavkami na poľnohospodárov a podmienkami, ktoré majú poľnohospodári k dispozícii na ich riešenie, sa bude naďalej zväčšovať napríklad v horizonte 10-15 rokov. Druhá otázka. Čo by bolo treba urobiť na to, aby problémy sa riešili primeraným spôsobom, aké opatrenia by sa mali prijať bez ohľadu na dnes prevažujúce smery. Viem si totiž predstaviť, že civilizácia môže zaniknúť aj z toho dôvodu, že rieši problémy životného prostredia neadekvátnym spôsobom. Ďakujem, kolega Jurgen. No. Dann ähm, Kollege Dorfmann. Ja, Herr, Herr Picher, Präsident Picher, ich gebe Ihnen in vielen Punkten recht. Pan e, Picha, mnohé veci sú pravdivé, ktoré ste povedali. A tam, čo si musíme položiť otázka, je to, čo ste povedali k aktívnym alebo genuine farm, tým skutočným farmárom. Pani kolegyňa to tiež spomenula. Nemyslíte si práve, že tu nejde o prípady, o ktorých ste vyhovorili. Ale musíme priznať, že tie platby sú naviazané vedú k tomu, že mnohé subjekty dostanú peniaze, ktoré nemajú nič spoločné prakticky s polnohospodárom. Nie sú ani farmári, ani farmárske podniky nemajú. Sú to iba majiteľia pôdy a ani inventóry dokonca pochádzajú aj z tretich krajín. E, nemyslíte si, že by sme, sa, že by sme tento systém mali upraviť? Kolegin Sojtrová. Pani kolegyňa Sojtrová. Poďakovať objema za ich prezentácie a začnú od... Ďakujem, chcela by som sa poďakovať obom za prezentáciu. Začne pánom Pačekom. Na začiatku ste položili správnu otázku, že je potrebné definovať politickú ambíciu, s čím úplne súhlasím. Vymenovali ste aj rad rizik a je skutočne alarmujúce, že v našich krajinách sa nedarí znižovať administratívnu náročnosť. Z tohto majú polnospodári veľké obavy a keď nová komisia hovorí o podpore rodinných pariem, sú to práve rodinné farmy, ktoré nemajú administratívne síly potrebné na zvládanie nových nárokov, ktoré by táto reforma priniesla. Chcem sa spýtať, či v oboch týchto krajinách, o ktorých sa tu už hovorilo, v tejto súvislosti. Vidíte nejaký priestor na zjednodušenie a zmiernenie týchto obáv? Druhá otázka na pána kolegu Pichu, ktorý hovoril aj o požiadavkách na plnospodárov. A je to, sú to nové požiadavky na skutočného, či, čiže aktívneho plnospodára dobre tomu rozumiem, že ste povedali, že by sme sa mali brániť tomu, aby definícia skutočného definícia e, skutočného poľnospodára bola na národnej úrovni e, určená v závislosti od národných podmienok. To je prvá otázka. E, ďakujem. Eh, SPP, eh, z SPP sa robia platby, ktorých cieľom je zvýšiť produkciu, ale robia sa aj platby, platby, ktorých cieľom nie je zvýšenie produkcie. My teda chceme, aby sa to robilo inak. To je v poriadku eh, máme pre sebou nové výzvy, ktoré musíme riešiť, ale aj z tejto SPP sa musí platiť. Môžeme mať totiž dve rôzne osy, pokiaľ ide o polnospodárskú produkciu, s tým súhlasím, že je potrebné rozlišovať medzi nimi, ale nemôžeme jednoducho zabudnúť na tých ľudí, ktorí pracujú na pôde. Je potrebné, aby sa k ním pristupovalo rovnakým spôsobom. E, nie, nie je možné ale tých ostatných ľudí vynechať, pretože všetci sú dôležití z hľadiska ochrany e, pôdy. E, a je to v Európe veľmi jasné. To znamená, že všetci, či už napravo alebo naľavo, všetci sme sa zhodli na tom, že potrebujeme zelenšie polnospodárstvo, mladšie polnospodárstvo. Samozrejme, tá otázka stojí tak, že Či si myslíte, na, že na dosiahnutie takéhoto typu polnospodárstva v Európe je potrebné platiť? Hovoríme totiž o niečom, e, čo súvisí aj s, s potravinovou sebe stačnosťou, čo je pre Európu strategická otázka. Pán Kusmiuk, ďakujem. Ja by som sa takisto chcel poďakovať za tieto mimoriadne zaujímavé príspevky. Najprv mám otázku na pána Pichu. Vy ste tu uviedli niekoľko veľmi zaujímavých e, čísiel, napríklad pokiaľ ide o náklady na plnenie požiadaviek. Predpokladám, že vychádzate aj z nemeckých podmienok, to je 350 eur na hektár a menej než 7 eur v tzv. tretich krajinách. Toto ukazuje, že ako ťažko musia európsky farmári bojovať proti e, konkurencii na globálnom e, trhu. Ale vzhľadom na to, že nová SPP má veľké ambície, pokiaľ ide o ochranu prírody a klímu, myslíte si, že bude možné plniť všetky tieto dodatočné požiadavky bez dodatočného e, rozpočtu, ak nechceme ohroziť konkurencieschopnosť Európy? Pán de Castro. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať obom rečníkom. Pána Pačeka. ...27-28 strategických plánov, to treba zohľadniť, to bude. Ja sa chcem spýtať, či v dôsledku kontrol, ktoré komisia vždy môže realizovať, členské štáty v rámci svojich cieľov, ktoré sú s nimi definované, a ako aj ich, som ich teda nástrojov, ktoré si vymyslia, že nedokážu tie poprestanovené ciele dosiahnuť. Aká bude odozva komisie? Čo sa stane? Môžete nám povedať? Vielen Dank, kolegy. Ja. Ďakujem, kolega Jar. Äh, Ďakujem. Som rád, že ste polnospodára dali do stredobodu. Stredobodom našej snahy je plnospodár, aby plnospodár niečo mal z tej, od toho odbyrokratizovania. Jedna z otázok spomenul kolega, 27 rôznych plnospodárských politík tu je, treba zosúľadiť, ako podľa vás by sa tomu dalo predísť, aby sme zabezpečili jednotnosť, zachovanie jednotnosti spoločnej plnospodárskej politiky. Ide aj o plnospodára, aby nemal pocit, že naľavo sú iné podmienky kondicionality ako vpravo. To sa nemôže diať, kolega Buda. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentările făcute. Ďakujem, pán predseda, ďakujeme za prednesené prezentácie. Je jasné, že dnes um, máme um, potrebu vypracovať národné strategické plány, ale nemôžeme zmeniť filozofiu. Um, potrebujeme však vedieť, čo treba robiť v tejto novej situácii, pretože farmári sa obávajú, toho nadmerného administratívneho zaťaženia na úrovni členských štátov. V Rumunsku, okrem pravidel, ktoré ukladá Brusel, aj samotný rumunský štát pridal 20 tisíc ďalších pravidiel. Čo možno urobiť na to, aby sa podporili členské štáty a aby sa zabranilo takejto nadmernej byrokratizácii? Čo s tým urobiť? Ďakujem. Pani Tolare. Ďakujem, pán predseda. Návrh komisie o finančnom, finančnej kontrole SPP nepredstavuje zjednodušenie ani pre členské štáty, ani pre polnospodárov. Vychádza sa z tzv. slavného output a e, e, sú tu zvýšené rizika sankcií. Administratíva jednoducho nemôže anticipovať, akým spôsobom budú farmári pristupovať k jednotlivým schémam, ako sú napríklad napríklad ekoschémy a, akým objekt, a či bude objektívne meranie výsledkov. Na e, farmári budú musieť aj naďalej plniť e, normy zhody. Nemali by sme skôr uvažovať o menej zložitom systéme? Vielen Dank. Ich habe jetzt noch vier Redewünsche. Ďakujem pekne, mám už len štyri, e, štyroch rečníkov. A teraz uzatváram zoznam rečníkov. Už 20 minút meškáme. Takže nech sa páči. Pán Picha, vy ste povedali, že citovali ste nemeckú štúdiu, že 315 eur sú na náklady, uh, náklady na hektár. 300, myslíte si, že máme príliš vysoké náklady? Mali by sme ich znížiť. Otázka je, dostane odmenu eh, farmár, teraz dostane 300 eur platbu, verejnosť má pocit, že nikto dostáva peniaze, lebo má náklady na životné prostredie. Keď môj, keď hadžem odpad, alebo zbavím sa odpadu, za to tiež nedostanem za to odmenu. Nechápem túto logiku. Vy musíte tieto pravidla dodržiavať oslavnú do toho, či dostanete uh, peniaz alebo nie. Potom citujete New York Times, správy v vašej krajine tiež, to bolo tiež uvedené peniaze nejdú farmárom, ale mus, treba hovoriť o korupcii. Vy ste povedali, že uh, myslím, že práve po tejto správe musíme sa musíme sa o tom baviť aj o korupcii, keďže ide o európske peniaze. Pán kolega Flendingen. Tá najpozitívnejšia vec pre mňa na EU je, že farm, farmárom v mojej krajine v Írsku poskytuje prístup na veľký trh. My e, vynakladáme veľa peňazí na polnospodárstvo, ale mňa by zaujímalo, čo si myslia e, tu na speakery, pokiaľ ide o osobitné e, opatrenia týkajúce sa hovedziny v, hovedzieho mesa v Írsku, pretože sa poskytujú platby na to, aby sa znižila produkcia a predišlo skresleniam trhu, ale e, rovnako sa e, vynakladajú peniaze e, daňových poplatníkov EÚ na to, aby sa podporila produkcia hovedziny v iných štátoch. Čiže ako môžete vysvetliť toto protirečenie? Kolegyňa Afram, ja nepoložím moju otázku, bola taká istá ako pána Budu. Ďakujem, pani Frečenová. Děkuji, děkuji za slovo, zdravím. Ja mám také... Ďakujem za slovo. A ja mám otázku, prípadne návrh, podľa toho, ako sa na to budete pozerať, týka sa aktívneho polnospodára. Tento problém v Českej republike je veľký, pretože cez niektoré veľké firmy takto odtekajú finančné prostriedky určené na rozvoj vidieka do iných oblastí. Myslím si, že ten problém je potrebné riešiť. Hovoríme však samozrejme aj o tom, aká obrovská je administratíva, ako si s tým nevedia poradiť. Farmári, rodinné farby, farmy a je to, pán Picha hovoril o príbehu dvoch bratov a preto sa pýtam, ako by ste sa pozerali na to, keby tá definícia zahrňala aj to, že e, sa to musia e, robiť e, polnospodárske formy určitej veľkosti vo vyjadrení, dajme tomu, podľa e, eur, ktoré dostávajú tieto farmy. Takto by sme mohli ochrániť rodinné farmy. Ďakujem. Ďakujem pekne, tým ukončíme kolo otázok a teraz obom referujúcim dám po 5 minút, aby sa odpovedali na otázky pán Pašeko. Well, thank you very much. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Myslím si, že tu odznela otázka na rovnakú tému, ktorú položili viacerí poslanci a to, ako by sme mohli ten model zjednodušiť. Veľmi stručne. Ja som bývalý úradník komisie ja som začala v komisii pracovať v roku 1986, robil som tam do roku 2013 a v tom DG, kde som pracoval, tak tam e, bola, bol odbor pre zjednodušenie stratégie, bola tam jednotka pre e, zjednodušenie ďalších postupov, ale ja by som chcel povedať niečo na tému, čo je možné reálne očakávať a urobiť. Z hľadiska tohto návrhu nie je potrebné robiť každoročné meranie výkonnosti E, dokonca ani viacročné meranie výkonnosti, respektíve dvojročné meranie, aj to je pochybné. Ak si napríklad myslíte, že skutočným výsledkom by malo byť zniženie e, dusičnanov alebo podobne, tak to sa nedá merať e, v kratších intervaloch, ako sú 3 alebo 4 roky. Myslím si, že by bolo na jednej strane možné toto výkazníctvo zredukovať. Na druhej strane, Ehm, členské štáty by mali priamo robiť e, kontrolu e, plnenia, e, ale s tým teda, že by sa to všetko zabezpečilo na národnej úrovni, ale pokiaľ ide o plnenie na úrovni farmárov, v každom členskom štáte na úrovni EÚ je to čierna skrinka, lebo e, skutočne ide o peniaze daňových poplatníkov, sú to spoločné peniaze a mali by sme mať aj spôsoby, ako certifikovať vynakladanie týchto peniazí. Otázka flexibility. E, samozrejme, e, chceme, aby SPP zabezpečila potrebnú flexibilitu pre členské štáty. To mnohí z vás potvrdili. A nemôžeme však všetko všetky, na všetky členské štáty aplikovať e, všetko rovnako. Potrebujeme mať síce spoločné pravidlá, ale na úrovni členského štátu je potrebná možnosť e, e, nejakým spôsobom určiť svoje pravidlá, ale nemožno členským štátom dať príliš veľkú flexibilitu. Napríklad jeden členský štát by mohol, dajme tomu, istý pilier využiť na to, aby posilnil svoj sektor e, mliekárenstva, iný sektor e, mesiarstv, e, výroby hovedziny E, čiže je potrebné mať e, spoločné e, pravidlá, ktoré by zabranili takýmto protirečivým opatreniam na úrovni jednotlivých štátov. Okrem toho sa hovorilo aj o tom, že sa požaduje príliš veľa správ, sa musí podávať veľa správ. Tu by som chcel najprv zareagovať na otázku pána Plengena. Pán Plenegen, vy ste veľmi účinným spôsobom ukázali, poukázali na jeden veľký protiklad. Ale keď sa pozrieme na jednotlivé opatrenia vo vašej krajine, ak tomu dobre rozumiem, hovoríme dvakrát 50 miliónov, 50 miliónov od EÚ, 20, 50 miliónov z e, národného rozpočtu. Ale e, čo je záhada za Brexitom, to je ten tlak, e, ktorý e, spôsobil pokles e, príjmov z hovedziny. Mercosur je podľa mňa obchodná dohoda, ktorá by priniesla mnohé výhody pre mnohé odvetvia, ale pokiaľ ide o polnohospodárstvo v EÚ, tieto výhody by priniesla iba pre niektoré odvetvia a ako ste správne poukázali, v sektore sektore produkcie hovedzieho mesa by to mohlo byť nevýhodné. Ale my sme veľkým vývozcom agropotravinárskych produktov najväčší vo svete a to musí pokračovať. Ako teda zareagovať na negatívne aspekty? je potrebné, aby sme zvýšili našu výkonnosť a aby sme mali aj krízové rezervy. Teraz prejdem do portugalčiny, lebo chcel by som odpovedať pánovi Jamárovi. Uh, ehm, otázke pána Amara. Návrh komisie je zelený, zelenší, mladší, čo je možné urobiť, ale problém s týmto návrhom komisie je, že nezaručí, že EÚ bude v budúcnosti zelenšia, keď máme napríklad 27 alebo 28 rozdielných národných stratégií portugalský návrh by mohol znamenať, že bude e, Portugalsko zelenšie e, ako možno niektoré iné členské štáty, ale ako zabezpečiť tento rovnaký cieľ na úrovni EÚ len prostredníctvom individuálnych národných stratégií, ako zvýšiť záujem mladých ľudí o polnospodárstvo, keď stále je problém nízkych príjmov a, a e, s náplňaním vizie e, ekologicky e, priateľských e, postupov. Žiaľ, je potrebné, aby sme prerušili túto diskusiu, odpovie pán Picha. Ďakujem veľmi pekne, že hovoríte o tom, že ak chceme zvýšiť naše ambície, potrebujeme na to e, rozpočet. E, máte pravdu, pretože s menším rozpočtom nie je možné. Ja som sa sústredil iba na to, že už dnes máme problém s tým, že ekonomická úroveň e, farmárov sa znižuje a preto ich to znepokojuje. A keď k tomu pridáme ešte ďalšie povinnosti, s ktorými sú spojené ďalšie náklady, tak to bude ešte negatívnejšie. Neberte to prosím tak, že im ide iba o peniaze. Nie je to tak. Po, Polnospodári žijú na vidieku, majú ambície, snahu naplňať niektoré ekologické vízie a ciele a nejde im iba o to, aby dostali čo najviac peniazy. Pokiaľ ide o Mercosur a tlak na ceny to je niekoľko otázok, ktoré spolu navzájom súvisia. Kolega sa pýtal, či má zmysel, aby sme znižovali u nás stavy zvierat a potom ich dovážali z Mercosuru. Samozrejme nie. Mercosur nemá žiadne ekologické ciele, my ich máme a pokiaľ my nebudeme budeme znižovať e, našu e, produkciu, tak e, to bude vyrábať niekto iný. Tá spotreba teda e, sa môže znižiť a je potrebné, aby sme zabezpečili tento dopyt. Ale ak ten dopyt e, nezabezpečíme prostredníctvom našej, e, nášho polnospodárstva, tak to zabezpečí niekto iný. A samozrejme ten dopad bude oveľa horší. Ja nie som proti dohode s Mirkosurom, pretože Česká republika, ale aj naše krajiny hovoria o tom, že potrebujeme obchodovať, polnospodári potrebujú obchodovať, EU je najväčším vývozom dovozcom potravín na svete, ale aj druhým najväčším dovozcom potravín na svete. To musíme vnímať. My nechceme znižovať našu produkciu, produktivitu, efektívnosť. Nebolo by to dobré. Konkrétny príklad. Je lepšie mať jednu kraju, ktorá vydojí 8 tisíc litrov, ako mať dve kravy, ktoré dojá 4 tisíc litrov. Samozrejme, jedna kráva vyprodukuje oveľa menej skleníkových plynov ako dve kravy. Viem, že mnohým z vás sa to nepáči, ale musíme sa sa na to pozerať racionálne. Ďalšia vec, ktorá sa týka otázky, ako zabraniť nadmernej byrokracii. V prvom rade nesmieme prijímať ďalšie nadbytočné opatrenia. Otázka ako vzťahu k aktívnemu polnospodárovi. Polský kolega, ktorý tu už nesedí, hovoril v prvom bloku o tom, že u nich v Polsku je veľa ľudí, ktorí vlastne pôdu, ale nevykonávajú polnospodárskú činnosť a poberajú priame platby. Vaša otázka smerovala k veľkým podnikom holdingového typu u nás v Českej republike. To sú dva názory. Podľa mňa nás musí zaujímať, ako ten polnospodár hospodári na každom jednom hektári polnospodárskej pôdy a či plní povinnosti a očakávania, ktoré my od neho ako spoločnosť máme a ktoré nastavíme v rámci novo posilnenej kondicionality a nových ekoschém. A to je to e, najdôležitejšie. A bez ohľadu na to, či to je malý alebo veľký polnospodár, to je úplne jedno. To nás vôbec nemusí zaujímať. V Českej republike sa ekonomická úroveň premieta do toho, že ľudia nechcú podnikať v polnospodárstve. Tie farmy podniky sú na predaj, zväčšujú sa a vznikajú potom podniky holdingového typu, pretože nikto nechce v polnospodárstve podnikať využívať. A preto že vznikajú takéto podniky, ich nebudeme trestať, pretože chceme od nich, aby robili niečo pre spoločnosť. To je to, čo nás zaujíma, čo musí zaujímať aj vás z hľadiska výkonnosti. Bola tu aj otázka týkajúca sa toho, že Nadmerná flexibilita pre členské štáty môže podkopávať spoločnú polnospodárskú politiku. Je to samozrejme veľmi zložitá otázka, pretože istá miera komunality je potrebná aj vo vzťahu ku konkurencie schopnosti v rámci EÚ, pretože rozdielne podmienky samozrejme znevýhodňujú niektoré krajiny. Môžeme sa baviť o tom, či rovnaká úroveň priamých platieb je perová, perová alebo nie. Ale na druhej strane určitá miera flexibility je potrebná, pretože máme úplne iné podmienky ako v Španielsku alebo v Opinsku. A predstava, že budeme schopní definovať jednotné kritérium. Ja som hovoril s našimi vedcami a hovorili sme o tom, ako identifikovať správny stav organickej hmoty v pôde, ale to je nemožné. Máme veľa typov pôdy, máme rôzne nadmorské podmienky, klimatické podmienky a definovať jedinú úroveň správnej miery organickej hmoty v pôde, to nie je možné a už vôbec to nie je jednoduché na úrovni EÚ. Ospravedlňujem sa, ak som neodpovedal na všetky otázky, ale som pripravený sa s vami kedy čokoľvek zistia o týchto veciach hovoriť. Ďakujem za pozornosť. Presne, zvyšné otázky môžeme ešte aj bilaterálne doriešiť. Pretože musíme prejsť ďalej. Tretí panel, srdečná vďaka účastníkom panelu, tohto druhého, a teda vnímanie konkrétne horizontálneho nariadenia. Aj napriek tomu, že sme z časti išli mimo stanovenú tému. Spoločná organizácia trhu, panel 3, Pedro Gallardo, Eduard Russo, Dann würde ich vorschlagen, wir steigen gleich ein. Navrhujem, aby sme hneď prešli do toho, panelu 3. Samozrejme poprosím tých účastníkov panelu, aby odprezentovali svoj príspevok do 10 minút. Bol by som vďačný. Každá minúta, ktorú by sme teraz vedeli ušetriť, by nám v konečnom dôsledku dovolila neprekročiť stanovený čas. Pán Gajardo. Dobrý deň, vážené dámy a páni. Ďakujem za príležitosť, že tu môžem byť prítomný. Reprezentujem španielskú organizáciu, eh, o udrža- ktorá sa týka udržateľného rozvoja. A pôsobíme na, na juhu Španielska. My, polnospodári, sa cítame byť perzekovaní. Je nás čoraz menej a menej. Keď to takto ďalej pokračuje, tak neviem, ako to bude. Nie je už možné ďalej ísť týmto cesto, touto cestou. Zažívame mobilizáciu a teraz hovoríme o SPP. Budúca spoločná polnospodárska politika si vyžaduje jednoznačnú orientáciu. V budúcnosti Európska komisia navrhla zmeny e, vo fungovaní trhu. Súčasný legislatívny návrh Európskej komisie e, v oblasti polnospodárstva sa týka špecifických oblastí a najmä zlepšenie konkurencie schopnosti tohto se sektora a zlepšenie a zjednodušenia. E, máme tu dobrovoľný charakter pre polnospodárov, ale je to povinné pre členské štáty. Po nás článok 2, 18 a 19 e, celkom nebudú fungovať, lebo nezdá sa, že chcú niečo urobiť Zdá sa, že je tu snaha pokračovať v tom, čo je a sú to producenty, ktorí majú mm, volatilitu na trhu znášať. A potom, pokiaľ nie, je to nie sú, tu, sú tu ďalšie vplyvy, e, Brexit, e, obchojná vojna a tak ďalej, čo všetko vplýva na nás. Jasné, e, jasné posolstvo je nasledujúce či už je to polnohospodárstvo alebo ovce, tam mi to išlo všetko dobre prechádza, musíme malé deti učiť, ako sa spravovať, stravovať a, a chceme, aby sme pokračovali ďalej v týchto krokoch. Pokiaľ ide o reakcie na uh, plánovaný, pokiaľ ide o ďalšie kroky, ktoré musíme vykonať v tomto sektora, e, zažívame mnohé krízy e, i zdravotné problémy, ktoré ľudia majú e, na farmách. A čo, čo samozrejme potrebujeme je referenčná cena, pretože veľký problém je, že farmári predávajú svoje produkty pod výrobnými nákladmi, to sa týka okrem iného aj olivového oleja a my vidíme, že táto referenčná cena musí byť navýšená, pokiaľ sa pozrieme na naše produkty, e, tak len 3,5 e, z nich e, podlieha regulácie. Za liter olivového oleja cena 33 centov, to je skutočne vtip. Musíme sa pozrieť na ďalšie produkty, ako je maslo a podobne. A len veľmi málo opatrení chráni farmárov a práve preto chceme, aby komisia zabezpečila lepšie lepšiu cenotvorbu alebo spôsob, akým budeme tvoriť tieto ceny. My potrebujeme zabezpečiť príjem, ktorý umožní farmárom, aby e, mali prístup na trh a aby mohli slušne žiť. Chcem, aby Európsky parlament to schválil v sektore vina, renstva. Nechceme hybridné plantáže, pretože e, e, v opačnom prípade to zníži reputáciu európskych vinárov v súčasnosti, tak e, za, môžeme súhlasiť ani s autorizáciou alebo so schvalovaním ďalšieho zavádzania e, odrôd, ktoré boli celé 10 ročia zakázané, pokiaľ ide o e, vína bez alkoholu, to by bolo možné predávať na trhu, ale musí tam byť nejaký základ z hrozna. Nechcem, aby to bolo chemické. Nechceme ďalšie narušenia na trhu e, vidieť. Pokiaľ je ovoci a zeleninu, marketing by mal zostať, ale väčšia trhová transparentnosť je nevyhnutná. E, pravčové meso, e, klasifikácia rôznych produktov, ako je šunka napríklad, musí byť jasne uvedená a mliekárenské aké produkty sú chránené. Čiže všetky tieto potravinové produkty majú svoju vlastnú charakteristiku, majú nutričnú eh, hodnotu a práve preto sa musíme uistiť v tom, že nebude tu nejaký spô- existovať možnosť eh, obchádzania, sojové mlieko, vegánske burgery, vajcia z voľného výbehu, odkiaľ pochádzajú, med. Musíme vedieť, odkiaľ pochádza tento med, aby ľudia presne vedeli, čo obsahuje med, ktorý konzumujú a odkiaľ, podcha- e, odkiaľ pochádza. Musíme ukázať pridanú hodnotu našim spotrebiteľom a naša výroba v súčasnosti je veľmi drahá. A preto spoločná polnohospodárska politika by sa mala zasadzovať o presadzovanie e, kvality, kvality európskych výrobcov, ktorú zabezpečujú. Práve preto potrebujeme výnimku pre sektor polnohospodárstva, aby, celá, aby v rámci celého reťazstva to bolo jasné, aby bolo možné zvládať e, zva, riziko. Budúca polnospárska politika musí sa snažiť e, orientovať európsky polnospárský trh týmto správnym smerom, ale zneužívanie nie je dostatočné riešenie. Je tu e, narušenie trhu, neféra, ne, neféra, neférová konkurencia, nekalá súťaž e, zo strany tretich subjektov z tretich krajín a my keď robíme marketing v Európe, to, to musíme všetko reflektovať. Čo je dôležité je poskytovať takúto pomoc. Musí to byť priorita pre spoločnosti, ktoré potrebujú investície. Sme veľmi radi, že sa v tomto návrhu nachádzajú isté zjednodušenia. Dúfajme, že farmári budú z nich e, profitovať. Je dôležité, aby jedinečné charakteristiky jednotlivých sektorov boli zohľadnené a my budeme robiť maximum preto, aby všetky tieto e, jedinečné názvy neboli zneužívané zo strany ďalších subjektov a otázka elektronického obchodu musí byť tiež ošetrená. Ako som povedal, každé spojivko v tejto reťazi musí byť preskúmané. E, prichádza k zmenám i politických hospodárskej súťaže, mení sa pozícia nielen farmárov, ale i schvalovanie potravín, ktoré konzumujeme, aby sme mali celý bezpečný potravinový reťazec v Európe. Pokiaľ ide o opatrenia, ktoré majú zabrániť narušenia trhu, potrebujeme dobrovoľné opatrenia, ako i stabilizačné opatrenia v prípade, že situácia je vážna. Ja som to ako farmár, vážené dámy a páni, a viete, čo si myslím o papieroch. E, ja to poviem úplne jasne, čo sa deje. Farmári v Európe sú chorí, sú unavení. Videli ste demonstrácie v Paríži, v Berlíne, v Holandsku. Onedlho vypuknú i v Španielsku. Ja som tu ako farmár a chcem vám to veľmi jasne povedať. My sme chorí, my sme unavení. Uh, a nevieme, čo v budúcnosti budú ľudia e, jesť, pokiaľ to pôjde ďalej týmto smerom. E, keď ľudia sa nám pýtajú, čo máme, čo máme pestovať v budúcnosti, pokiaľ ide o zdravotné, o zdravie plodín, Európska e, agentúra pre bezpečnosť potravín, je to agentúra, ktorú všetci platíme a my sme tiež chorí z toho, čo tu zažívame, keďže nie všetky krajiny e, dodržiavajú všetky pravidlá, ktoré my dodržiavame. Neexistuje tu reciprocita. Mnohé produkty prichádzajú bez toho, že by existovali partnery na iných, e, e, v iných krajinách. My už máme plné zuby modelov, ktoré sa implementujú rôznych polnospodárských modelov, rôzne tradičné polnohospodárstvo, biologické, tie všetky e, môžu byť udržateľné, pokiaľ budú e, správnym spôsobom. Musí to byť však recipročne. V prípade Mercosuru podľa nás je to katastrofálna dohoda s Mercosurom, pokiaľ ide o Španielsko. My už máme plné zuby toho, že ľudia hovoria o Eh, chove dobytka a polnospodárstve a klimatických zmenách. Prosím, my sme jediný sektor, ktorý je schopný zmierniť dopady klimatických zmien. Kto iný to môže urobiť? Len polnospodárstvo to môže urobiť. Ale zároveň sme, máme plné zuby toho, že sme jediní, ktorí platia za eh, ďalšie kroky a náš princíp má byť, že ten, kto znečisťuje, má platiť a nemá dostávať peniaze, ten, kto znečisťuje. Ďakujem veľmi pekne. Vielen, vielen herzlichen Dank. Man hat... Ďakujem veľmi pekne. Všimli sme si, že to muselo výsť von. Nech sa páči. Monsieur le Président, merci de donner l'opportunité Ďakujem pekne, pán predseda, za túto možnosť eh, hovoriť eh, v tejto miestnosti. Ja by som chcel, eh, volám sa Edvard Russo, som biofarmár v juhozápadnej časti Francúzska. A ja tu zastupujem interprofesiu bio v Novom Akvitansku vo Francúzsku. Interbio sa volá naša organizácia. Eh, je to zoskupenie eh, rôznych profesí, ktoré spolu eh, produkujú bioprodukty. Znamená to, že sú to výrobcovia, sú to organizácie týchto výrobcov, spracovatelia, ako aj distribútory. Skôr než začnem so svojou prezentáciou, chcel by som upriamiť pozornosť na jednu paralelu e, na to, o čom hovorila fínska kolegyňa o regenerácii pôdy hovorila teda o tom pôdnom komplexe a o tom, akým spôsobom môžu poľnohospodárske praktiky zabezpečiť, aby sa neznižovala hodnota, aby sa neznehodnocovala pôda. E, to všetko súvisí aj so sociálnymi a ekonomickými otázkami, pretože pôda, ktorá sa vymýva, e, má nižšiu hodnotu a samozrejme to platí pre celé celý ten reťazec, do ktorého vstupuje. E, cieľ nášho zaskupenia je zaskupiť rodiny, ako aj rôzne e, profesie, e, ktoré pôsobia v oblasti bioekologického e, plnospodárstva s tým, že nám ide o tvorbu spoločnej hodnoty. Naša organizácia má obrad okolo 3 miliard eur a zastupuje okolo 6500 eh, polnohospodárov. Eh, chceme takýmto spôsobom vytvoriť niečo nové. Chcel by som, nebudem hovoriť o všetkých detailoch, ale tá výzva eh, pred našim spoločným úsilím je e, e, zabezpečiť, aby všetky tieto profesie spoločne zabezpečili e, tak účasť na akomsi okruhlom stole, aby sme mohli takto spoločne tvoriť hodnoty. Uvediem jednoduchý príklad, ale na, dlho sme na ňom pracovali. Toto je tá schéma, ktorá je pomerne syntetická, ale vyžiadala si dosť veľa práce jednotlivých zúčastnených strán v tomto ekonomickom reťazci, hodnotovom reťazci. Máme tu organizácie výrobcov, máme tu napríklad mlinárov, pekárov, a distribútorov a všetci sa snažili definovať, akým spôsobom sa e, rozdeluje hodnota e, pri e, tom e, procese od obilia k, ku chlebu e, tu e, bol, podarilo sa nám takýmto spôsobom rekonštituovať takmer celú, celý takýto hodnotový reťazec. Vychádzame z ceny pšenice, v ekologickom poľnohospodárstve, to je 433 eur za jednu tonu. A ako ekofarmár v takomto kontexte e, môže vytvoriť hodnotu. Keď si zoberieme cenu bagety a keď nehovoríme o marži a keď hovoríme napríklad len o dvoch centimov, e, ceny e, za jednu bagetu, tak vidíme, že na jednu tónu to predstavuje veľký rozdiel. Ak si teda dáme námahu s tým, aby sme spoločne pracovali s týmto nástrojom, môžeme zistiť, aký máme manevrovací priestor. A môžeme takisto povedať, čo by mala urobiť Európska únia na to, aby podporila a pozbudila farmárov k tomu, aby vstupovali do takéhoto typu poľnohospodárstva. Ale s tým, že by e, sa mali snažiť e, zvyšiť e, alebo dosiahnuť takúto zvyšenú hodnotu. My preto odporúčame zákonodarcom, aby vytvorili možnosť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 alebo aby podporili takýto typ iniciatív, ako aj činnosť takýchto interprofesionálnych organizácií, aby dostali e, aj právnu podporu a podporu spoločnosti. E, na úrovni regiónu e, možno hovoriť o veľmi vhodnom rámci, pretože je možné, aby jednotliví aktéry tohto reťazca mali dostatočne veľkú veľký objem svojej činnosti a takýmto spôsobom je možné zabezpečiť aj to, respektíve možno využiť aj to, že tie ľudia sa e, poznajú. Táto práca je e, takisto e, je, je to iniciatíva, ktorá e, je definovaná ako od pšenice až po chlieb a je veľmi ľahké takýmto spôsobom identifikovať tie hodnoty v toku, v ekonomickom toku alebo v logistickom toku. Je potrebné hľadať takéto hodnoty a tieto je potom potrebné e, jednotlivými, teda e, zohľadniť v jednotlivých etapách e, vzniku tohto produktu Ďalej sa nám ako dôležité zdá zdôrazniť e, ďalšiu vec a to je e, tzv. E, community food. Hrozí tu totiž nejaká hrozba cenovej dohody a je potrebné, aby sa takýmto spôsobom predišlo tejto hrozbe. E, komercionalizácia kvalitných produktov nie je možná bez reciprocity, predovšetkým medzi veľkou distribúciou a vôbec distribúciou. Je potrebné, aby sa takýto hodnotový reťazec zadefinoval a aby polospodár nebol v, tomto, v tejto konštrukcii poškodený. Ďalší aspekt, ktorý považujeme za zásadný, je, aby sme mali k dispozícii referencie, ako aj zber kľúčových informácií na Európskej únii, na úrovni Európskej únie týkajúci sa cien, ako aj e, marži tak aby bolo možné vytvoriť e, databázu a táto by mohla e, zabezpečiť ekonomické usmerňovanie. Táto e, databáza e, by mala obsahovať e, komplementárne údaje, ktoré sú ktoré zároveň odražajú aj výsledky e, skupinovej práce e, týchto medziprofesionálnych zaskupení, ktoré e, ktoré zoskupujú jednotlivých účastníkov agropotravinárskeho reťazca. Ďakujem pekne za pozornosť. No. Vielen herzlichen Dank an die zwei. Srdiečná vďaka týmto dvom prednášajúcim. A teraz kolegovia, De Castro sa vzdal otázky. Kolegyňa Sander. Áno. Kolegyňa Sander, otázka? Ježiš. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať obom rečníkov za informácie, eh, ktoré sa s nami podelili. Ďakujem za to, že ste hovorili s takýmto zápalom, eh, pretože my zdieľame túto vášeň pre všetkých farmárov a uvedomujeme si, akú zásadnú úlohu zohráva poľnohospodárstvo pre zabezpečenie potravín, ale aj pre eh, ekológiu, pre životné prostredie. Je potrebné, aby sme všetci všetci e, pracovali v rámci rovnakej logiky. E, táto problematika je nesmierne široká a košatá. E, hovorilo sa tu o otázkach riadenia, trhy, odbytu, kvality. Hovorilo sa tu o spolupráci medzi jednotlivými farmári. Hovorilo sa tu o riadení v sektore polnospodárstva. Vy ste ukázali, že je to skutočne veľmi je rôznorodá problematika. A pokiaľ ide o predložený návrh komisie, na ktorý ste zareagovali, ja by som povedala, že ideme dobrým smerom e, aj na základe toho, čo už bolo odhlasované v súvislosti s veľmi jednoduchou otázkou, či je potrebné e, zmeniť niečo, čo už bolo doteraz dohodnuté. To je veľmi jednoduchá otázka. Ďakujem. E, ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel pridať e, k predrečničke, e, pokiaľ ide o ťažkosti, s ktorými sa stretáva polnospodárstvo. Hovorili ste o tom veľmi rozhodne a ja musím povedať, že my všetci v tejto miestnosti to citlivo vnímame a poznáme svoju zodpovednosť E, je potrebné e, reagovať na to, akým spôsobom poľnospodárstvo e, prispieva k tvorbe príjmov a pokiaľ ide o spoločnú organizáciu trhu, je potrebné odblokovať všetko, čo e, neprispieva k efektívnej organizácii trhu, neprispieva k tvorbe pridanej hodnoty a zodpoveda očakávaniam občanov. Myslíme si, že to súvisí aj s diskusiami, ktoré tu odznieli pred krátkým časom, k eh, problematike SPP. Je potrebné, aby sme znova eh, eh, predišli tomu, že zatvoríme dvere pred novými budúcimi riešeniami a potrebujeme to všetko riešiť aj v rámci spoločnej organizácie trhu. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem pán predseda, ďakujem rečníkom za ich veľmi rýchle prezentácie. E, najprv na pána Kalarda. Myslím si, že zdieľame rovnaký názor a diagnostikáciu situácie, ale myslím si, že e, nemáme rovnaké odpovede na to, ako riešiť e, situáciu. Pokiaľ ide o našu schopnosť regulácie trhu, o tom ste hovorili, ale je potrebné, aby sa e, táto regulácia zabezpečila aj prostredníctvom toho nariadenia, o ktorom tu hovoríme e, pretože my sme teraz v situácii obchodnej vojny, klimatickej krízy, ale e, keď hovoríme o tomto nariadení, tak my potrebujeme už v podstate v predstihu riešiť problémy, ktoré vznikú vzniknú na trhu s polnospodárskymi produktami. Ja hovorím e, predovšetkým o e, ekologickej e, polnospodárskej produkcii, pretože táto zodpoveda očakávaná niam spoločnosti. A prečo teda sa neberie vôbec do úvahy do, v nariadení o spoločnej organizácii trhu? Ako navrhujete, aby sa aj tieto veci dostali do tohto nariadenia. Ďakujem pekne. Ostatných poprosím zvyšných pol minúty. Ďakujem pekne, ďakujem obom rečníkom za takéto zanietené. Povezanost znotraj kmetijskega sektorja, pravična delitev prihodka, kar je danes jedno od naj... E, ide o to, aby bola zomknutá táto branža, toto odvetvie Čiže ďakujem ešte raz za zanietené prednášky oboch rečníkov a treba aj vhodne prerozdeliť zisky. To mu budú dávať prednosť eh, poľnohospodári. Mali by to radšej ako dotácie verejné prostriedky pre verejné služby, to znamená bezpečnejšie životné prostredie, eh, dobré životné podmienky zvierat, spravodlivé príjmy je tu dostatočný priestor pre všetky typy poľnohospodárstva, tak pre ekologické hospodárstvo, poľnohospodárstvo, ako aj konvenčné, tradičné. Potrebujeme iné stimuly, rozdielne stimuly, rozdielne technológie a vhodný príjem. Poľnohospodári sú súčasťou riešenia, nie problémom. Kolegyňa Aguilera. Ďakujem, pán predseda. Pedro, ja sa veľmi teším, že si sa tu mohol vyjadriť, že si to jasne ukázal, pretože si poukázal na utrpenie, na tvrdú prácu, na tvrdú prácu všetkých farmárov, ktoré v Európe. Som rád, že tu vidíme kolegov a môžeme ukázať i členom parlamentu, aký je reálny život. Preto ti chcem poblahoželať k tvojmu vystúpeniu a chcem sa počiarknúť to, čo si povedal. A nie je skutočne normálne, aby bola takáto cena 0,33 0,33 eur za liter olivového oleja v Španielsku, to je skutočne chore. Pani kolegyňa Aguilar, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem e, obom rečníkom. Musím povedať, že spoločná poľská politika zohráva kľúčovú úlohu v rozvoji polnohospodárstva. No krízy, ktoré zažívame ako kríza olivového oleja, ukazuje, že sú nevyhnutné skutočné opatrenia. Komisia hovorí, že je potrebné rozvíjať organizácie výrobcov a producentov. A Španielsko je krajina, kde je veľmi malá miera účasti v týchto zväzoch a organizáciách producentov. Chcem sa spýtať, čo španielský expert si myslí o týchto nástrojoch, ktoré majú byť e, ambicioznejšie v rámci novej SPP. Kolega Jorge. Vážený pán predseda, to, čo bolo navrhnuté z pohľadu zachovania platieb na produkciu, to je správne správne smerovanie, ale malo by to byť 30 národnej obálky pre priame platby v odvetviach, ktoré sú v ťažkej situácii, plus 2 Moja otázka sa týka odvetvia tabakového priemyslu. Podmienky pestovania tabaku sú rozmanité v rámci jednotlivých krajín. Možno by sme mali doplniť odvetvie tabaku kde tie podmienky sú stanovené v krajine, kde máme takéto ťažké situácie, lebo to naozaj nie je už potom hospodárskej súťaži. Pán Buda. Ďakujem pekne, pán predseda. E, chcel by som sa spýtať e, tých dvoch ponospodárov, či sa domnievajú, že spracovanie súrovín na ich farmách by im pomohlo zvýšiť prítomnosť na trhu a čo by sme mali spraviť e, týmto smerom. Ďakujem kolega Eusling. Pán Gulardo, vy ste povedali, že spoločnosť je nespravodlivá voči, e, voči polnospodárom. Vy ste prišli ako kopaček a povedali ste, že zrušiť mlieko, zrušiť cukor, teda tieto úpravy a vy znesiete teda veľkú mieru zodpovednosti my sme, za, za ten stav. My sme povedali, že to máme držať pod kontrolou, pod ochranou a teraz e, nám hovoríte, že že tu potierame polnospodárov. E, vy ako kopa kočeka ste prispeli k tej chybe a teraz nejakým spôsobom klas vinu na Európu, to nie je správne. Žiadny polnospodár nechce e, geneticky modifikované. Vy to chcete? Už nemám čo dodať. Kolega, kolegyňa Wiener. Vieme, že malí ponospodári zanikajú každoročne a že s nimi aj tie malé vidiecké oblasti, ktoré na tom vysia. Je to otázka e, nadbytočnej produkcie, ktorú treba dať preč, alebo nejakým spôsobom, ktoré je rukojemníkom celej, celého odvetvia, celej časti nejakého sektoru, kde požadujeme od nich, aby likvidovali časť nejakých produktov a nahrazali ich inými, pretože máme pomôcť celému svetu z pohľadu potravinového. Myslím si, že každý hlavne v bezprostrednom okolí si to má vyriešiť a potom môžeme pomáhať svetu. Ďakujem, len veľmi rýchlo. Ehm, hovoríme o efektívnom mechanizme, ktorý by mohol riešiť tieto problémy pre plnospodárov z hľadiska komercionalizácie ich produktov. Americké sankcie ohrozujú tieto mechanizmy, ale otázka je, či by bolo možné prijať legislatívne opatrenia týkajúce sa spoločnej organizácie trhu, ktoré by automaticky boli uplatniteľné na mechanizmy, ktoré pomáhajú E, polnospodárom e, vyrovnať sa s ťažkosťami na trhu. Ďalej to je otázka e, európskeho trhu a toho, akým spôsobom sú ohrozované včelstva. Nebolo by možné, aby sa všetky tieto veci dostali aj do tejto spoločnej polnospodárskej politiky, aby všetko bolo koherentné? Ďakujem pekne. Sme na konci kola otázok. Teraz bohužiaľ môžem dať e, vystupujúcim len dve minúty a potom zvyšne bilaterálne. Pán Galardo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem e, všetkým poslancom za vaše príspevky. Pani Sende, áno, súhlasíme. To, čo treba zmešiť, 2.18, 2.19 články treba zmeniť pretože môže vznikať nebezpečenie a nebezpečie. A vítame túto zmenu, pán Ubito. My úplne súhlasíme s tým, čo ste povedali. V prvom rade musíme vypracovať, kde sa to musí udiať. Máme zdravotné krízy, máme e, ceny potravín, musíme čo však potrebujeme sú obchodné dohody, ohodné, obchodné dohody, ktoré budú recipročné. To, čo nechceme, je, že my budeme používať jeden druh nástroja a ľudia mimo EÚ používajú iné nástroje. Keď máme menej, nemôžeme to urobiť. Môžeme urobiť viac aj z menej, ale viac s nižším rozpočtom je ťažké urobiť čelíme novým výzvam, budeme musieť ako farmári splňať nové požiadavky, nové pravidlá, takže potrebujeme aj väčší rozpočet, to znamená viac peňazí. Súhlasím s tým, že potrebujeme e, vhodné ceny, primerané ceny, e, ktoré sa, ceny ako obilia, tie sa nemenili, takmer nemenili počas posledných 25 rokov. Ja som dostával 40 keď som začínal, uh, eh, slnečnicový olej, no my musíme chrániť naše polnospodárstvo, v opačnom prípade nebude vôbec profitabilné. Pani Aguilera, ja plne súhlasím s tým, čo ste povedali, ďakujem za vašu podporu veľmi pekne a dúfajme, že budúce reformy zlepšia situáciu, pretože ako ste povedali, uh, isté mýty uh, v tomto sektore naražajú. Uh, a tá situácia je neudržateľná ďalej. Niekto ďalší hovoril o, o tabaku. Nie som si úplne istý, e, či na to môžem zareagovať. Ale čo my potrebujeme je nakrmiť svet, ale musíme nakrmiť zároveň aj farmárov. A môj najbližší sused sa nachádza 2 kilometre odo mňa, žijem na vidieku, ale v Afrike. Máme obrovské plánované obrovské zvýšenie populácie e, v Afrike. E, napríklad v Nigérii má byť o, o 80 miliónov ľudí viac v Nigérii o 50 rokov a ľudia musia byť nakrmení a musia mať potraviny. Pán Ruso. Pán ehm, Pido, hovorili ste a navrhli ste, že aby sa mohli do spoločnej organizácie trhu zahrnúť aj ďalšie opatrenia. My by sme, a profesie napríklad v oblasti ekologického poľnohospodárstva, je to sektor, ktorý sa rozvíja, ktorý rastie a používajú sa v ňom ale tradičné e, metódy predaja, predaja čo znamená, že farmári ťahajú za kratší koniec. E, my by sme potrebovali predovšetkým podporu a ochranu z hľadiska týchto medziprofesionálnych e, združení. Potrebujeme aj zlepšiť našu konkurencieschopnosť a potrebujeme, aby aby všetky články potravinového reťazca boli konkurencieschopné. Potrebujeme na to však aj právny rámec, ktorý by chránil to, čo my e, robíme, takže prosíme, aby ste sa snažili aj tieto okolnosti zohľadniť. Srdečná vďaka aj tomuto panelu. Mám otázku teraz na tlmočenie. Bola polhodinová pauza, mohli by sme 5 minút ešte doplniť do 18.35? Ich hoffe, ich sehe das mal, dass das möglich ist. Wunderbar, dann kommen wir. Äh, myslím, že to bolo odobrené. Výborne. Pán Gross, ktorý za výbor regionu bude mať krátku prezentáciu. Nech sa páči. Oui, merci, euh, merci, monsieur le président, merci de nous avoir invités. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za to, že ste ma pozvali, aby som tu mohol predstaviť hlavné odporúčania výboru regionov e, týkajúce sa SPP. Tieto odporúčania boli prijaté na našom zhromaždení veľkou väčšinou. Um, E, ja sa budem, pokúsim hovoriť veľmi stručne a rýchlo a zhrniem len niektoré návrhy, ktoré sú zhrnuté v podstate v tom dokumente, ktorý vám bol rozdaný, ale týkajú sa tých hlavných bodov. E, výbor regionov predovšetkým odporúča, aby sa zabezpečila konvergencia mladých e, priamých platieb vo všetkých členských štátov od roku 2027. E, potrebujeme aj verejnú podporu a potrebujeme zastropovať priame plodby tak, aby e, nepresiahli určitú hranicu. E, členské štáty by mali mať možnosť a v podstate povinnosť využiť minimálne 30 platieb z prvého piliera a e, platby z druhého piliera by nemali nahradzať e, tie z prvého e, piliera, aby sa neohrozili potreby rozvoja vidieka. Koncom novembra Európsky dvor auditorov uverejnil správu a e, vyslovil polutovanie, polutovanie nad tým, že návrh komisie nepredpokladá alebo nepočíta s potrebnými financiami potreb na riešenie e, dôsledkov klimatickej krízy. Minimálne 30 e, prostriedkov z prvého piliera by mali byť vyčlenené na strategické plány na národnej úrovni, príjmané s cieľom riešiť um, emisie skleníkových plynov, ako aj potreby ekologického poľnohospodárstva E, o, minimálne o 30 by sa malo zredukovať používanie pesticídov a takisto by to mala upravovať aj smernica o dusičnanoch a nemali by sa umožniť žiadne výnimky. E, tento návrh takisto umožňuje e, obmedziť konkurenciu medzi členskými štátmi a umožňuje zosúľadiť Eh, polnospodárskú politiku s tým, aby neexistovalo 27 eh, rozdielných eh, politik. Bolo by potrebné, aby sa my, my takisto žiadame, aby sa postupne a plánovaným e, spôsobom obmedzoval chov, e, klietkový chov vo všetkých e, členských štátoch a tak, takisto, aby sa znižovala hustota takto chovaných zvierat prostriedky e, vynakladané z druhého piliera by mali byť posudzované aj z hľadiska environmentálnych vplyvov. Um, Orgány miestnej a regionálnej samozprávy takisto musia byť zapojené do hodnotenia tejto novej SPP. Je potrebné, aby sa v plnej miere rešpektovalo rozdelenie právomocí v jednotlivých štátoch a je potrebné, aby sa aj regionálne okolnosti dostali do tvorby týchto plánov. Takisto sa odporúča nacionalizácia, racionalizácia eh, SPP aby sa e, zabezpečili jasne stanovené ciele pre zamestnanosť v tomto sektore aj e, tvorba koncepcií e, rozvoja vidieka. Zač- teraz skončím veľmi naliehavou témou. Um, Európsku úniu ohrozujú problémy súvisiace s našou obchodnou politikou, politikou vývozu a dovozu. Preto výbor regionov žiada EÚ, aby e, zmenila plány, e, pravidla medzinárodného obchodu. Ďakujem pekne za vaše vystúpenie. A teraz ešte v krátkosti mikrofón dostane komisia. Myslím, že e, za 3 minúty pán Zarania dokáže zhrnúť to, čo sme dnes po obede počuli. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za to, že ste mi dali slovo, aj keď na chvíľočku. Tri pripomienky. Najskôr priame platby. E, dovolte mi pripomenúť, že zo zmluvy majú povinnosť členské štáty, e, aby zabezpečili spravodlivý životný štandard pre poľnohospodárske komunity. Keď sa pozrieme na číselné údaje, nie sme ešte v stave, aby sme sa vedeli zaobísť bez e, priamých platieb. 40 príjmov farmárov pochádza práve z takýchto platieb, pokiaľ ide o tieto, tieto opatrenia. A keď to zohľadníme, tak celková miera príjmu na farmách je asi polovica e, zo strany ostatných, s ostatnými sektormi. Tu len vidíte na týchto číselných údajoch, aká je veľkosť tej výzvy Každopádne číselné údaje sú výrazne odlišné v jednotlivých štátoch. Napríklad v Holandsku naviazanosť na priame platby je oveľa nižšia ako v porovnaní s Fínskom alebo v krajine, ktorá mi je najznámejšia, Nemecku. Preto komisia nedala nejaké obmedzenia okolo priamých platieb, respektíve ekorežimov. Chceme, aby členské štáty prešli aktivitou posúdenia potrebov a ak uvidia, že priame platby sú menej potrebné v ich krajinách, tak môžu dávať menej priamých platieb takémuto cieľu, môžu robiť viac v ekorežimoch. A tam, kde potreba stabilizácie príjmov ešte stále je vysoká, tak priame platby budú mať e, vyšší podiel v porovnaní s ekorežimom. A to je troška tá filozofia, ktorou sa riadíme v našom návrhu. Profesor Eter e, hovoril o 80-20 pomere, 80% platieb ide 20% polnospodárom. To nespochybňujeme, tie údaje sú správne, len vám ponúkam alternatívny pohľad na tieto čísla. Keď sa pozriete na profesionálne e, farmy, vrátane tých rodiny, ktoré do 250 hektárov definujeme, viac ako 75%, viac ako 3 štvrtiny prostriedkov idú takýmto rodinným farmám. Ale jeden, menej ako jedna štvrtina priamých platieb ide veľkým, nazme to veľkým vozovkách, priemyselným farmám. To je prvá vec. Druhá vec sa týka všetkého ohľadom nového modelu uplatňovania a súlad e, oproti alebo versus výkonu. E, mohli by sme stráviť veľa času vyvracením argumentov pána Bačeka, ale chcem povedať, že nemáme tu vrstvenie jedna vrstva na druhej. Máme veľmi jasné pravidlo, kde sa uvádza, že E, tie národné e, úrady musia vychádzať z súhľadu a že musia teda konať e, v rámci strategických plánov SPP, tak aby dostali peniaze. Ale to už nie je otázka vzťahu nás a členských štátov. Už nebudú dávať správy členské štáty ohľadom tohoto komisii, budú dávať informácie len ohľadom výkonu. A na základe toho my budeme naplňať našu povinnosť v rámci postupov absolutória a postupov kontroly ročných výkazov a tým pádom potom budeme sa aj zodpovedať orgánu, ktorý udeluje absolutórium, ktorým je parlament. Je tu takáto jasná demarkačná línia a keď si to zoberiete spolu, je tu obrovský potenciál, ktoré zjednodušenie nekomplikuje to veci. Tie prvky budú tak pre polnospodárov, ako aj pre národné úrady jednoduchšie aplikovateľné. Čeko hovoril aj o tom, že my nepoužívame tie ukazovatele dopadu na to, aby sme regulovali výkon SPP v rámci našej politiky. Samozrejme urobíme tak, ale ukazovatele dopadu môžu byť zohľadnené až na konci obdobia, na, potom uplynutí toho obdobia a preto je to povinnosť pre komisiu a nie členské štáty. Ak mi dovolíte ešte úplne na záver, počul som veľa víziev na zvýšenie bezpečnostnej siete hlavne pokiaľ ide o tie intervenčné opatrenia v zmysle jednotnej organizácie trhu. Viete, že nie sme za, zastancami toho, chceme zachovať trhovú orientáciu SPP v súčasnosti. Ja sa pýtam, ak by sme to aj mali spraviť, odkiaľ by sme zobrali peniaze. E, práve sme dostali návrh fínskeho predsedníctva ohľadom viacročného finančného rámca a odniekaď ale budeme musieť tie peniaze zobrať. Odkiaľ z iných častí polnospodárskeho rozpočtu, to znamená, polnospodári utrpia všetci. A z tohto dôvodu sa domnievam, že to nie je najlepší zacelený spôsob, ako peniaze vynakladať. Toľko z mojej strany, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Aj komisii. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili e, prípravy a priebehu tohto vypočutia, všetkým účastníkom panelu, kolegyňam, kolegom, ktorí položili otázky. Myslím, že nám to pomôže v nadchádzajúcich mesiacoch, keď sa budeme snažiť zostaviť novú SPP a nebudem robiť veľké zhrnutie. Ešte by som si dovolil pripomenúť pozvanku na konzoročný koktejl, kde môžeme neformálne zotrvať chvíľočku spolu a dať si niečo ešte pred koncom roka.